Vážení kolegovia, začneme, pretože času nie je veľa a bodov na programe je veľa a máme veľa rečníkov, takže chcem, e, chcem oštartovať túto schôdzu, všetkých privítať a iba pripomenúť, že vlastne pokračujeme s tým, čo sme robili do obeda, tam sme sa venovali témam ako efektívne využívanie európskeho občianstva, právo na konzulárnu ochranu, spolupráca v oblasti občianského práva a tak ďalej. Po obede sa budeme snažiť posilniť demokratický rozmer európskych volieb a takisto posilniť európske občianstvo. Okrem mojich úvodných vyjadrení budú aj ďalší e, kolegovia, ktorí vystúpia a ten panel, ktorý bude teraz, najbližšiu hodinu a pol, bude hovoriť o možnosť, možnostiach, ako vylepšiť legitímnosť európskych volieb a takisto posilniť aj európske občianstvo. A takisto budeme hovoriť o volebnom akte z roku 1976, ktorý rieši otázku volieb do Európskeho parlamentu. Budeme hovoriť o e-demokracii a jej význame a takisto budeme hovoriť o participatívnej demokracii a Európskej občanskej iniciatí- o občanských iniciatívach. Prvá téma, ktorej sa budeme venovať, sú európske voľby, ako dobre vieme. E, volebné zákony e, v Európe sú veľmi e, odlišné, obsahujú rôzne voľby a tie voľby sú čoraz e, alebo ešte o to zložitejšie, keď sa dostaneme na úroveň e, európskych eh, volieb, napríklad Európskeho parlamentu. A častokrát zabúdame na tú voľbnú legislatívu. Treba si pripomínať, že zmluva dala Unii úlohu e, mať e, vykonávať túto, túto pravidla buď uniformným spôsobom alebo proste v súlade s týmito princípmi. A do tejto fázy sme sa ešte nedostali. Euro, e, tie voľby do Európskeho parlamentu sú stále riadené národnými zákonmi, ktoré sú veľmi odlišné, majú odlišné postupy alebo prístupy k témam, ktoré sú kľúčové v oblastiach e, občanstva, európskych e, občan, tak ako je to definované v zmluvách. Takže sú tu veľké rozdiely, pokiaľ je tie možnosti na národnej úrovni a vyplýva z toho dosť veľká komplexita, teda aj do istej miery to spochybňuje princíp e, rovnosti pre európskych občanov. Keď sme začínali pripravovať novú, nový volebný akt, tak, tak riešili otázku účasti občanov, Riešili sme otázku e, toho, koľko ľudí chodí voliť do európskych volieb. Vieme, že to nie je veľké číslo. Takisto sme sa snažili vytvoriť nejakú skutočnú európsku verejnú sféru alebo dimenziu, v ktorej by európske politické témy boli sa efektívne, alebo ktoré by sa efektívne riešili. A takisto chceme zlepšovať kvalitu organizácie volieb a takisto e, pokiaľ ide napríklad transparentnosť, e, institucionálna efektívnosť a tak ďalej. To všetko sú ciele toho, aby európske volebné právo alebo európske volebné zákony sa zlepšovali. My v našom návrhu nechceme e, nejakým spôsobom vytvárať e, úplnú uniformitu, iba chceme, aby tie e, systémy boli viac zladené. Toto presne navrhujeme. Máme tu taký vyvážený návrh v tých navrhovaných uzneseniach, ale takisto aj pokiaľ ide postupy, ktoré sa navrhujú v akte a teda nechávame tam ešte dosť veľkú maržu pre členské štáty na individuálnej úrovni, ale aj na rade, pokiaľ ide rôzne témy. Pripravili sme nový volebný akt teda máme tu dvoch spravodajcov dvoch politických skupín a najprv by mohli, mohol vystúpiť môj kolega, s ktorým sme spoločne pracovali na tomto uh, zákone. To je Jo nech sa páči 5 minút. Yeah, thank you very much. Uh, Ďakujem pekne Danuta. Vítajte, vážení kolegovia, ktorí ste prišli na toto dôležité vypočutie už ste povedali zase všetko, čo je v tom návrhu, ktorý sme prebrali cez najprv výbor AFKO, potom aj na plenárke. Nebolo to ľahké, ale podarilo sa nám to. Musíme si gratulovať. Právo iniciatívy parlamentu bolo implementované týmto návrhom. Myslím si, že všetci sa tu zhodneme, že participatívna demokracia v Európskej únii je veľmi dôležitá. Každý 5 rokov vlastne zvolíme jeden alebo jediný transnárodný parlament na svete. Nič také podobné na svete neexistuje. Sme jediný parlament, ktorý je priamo volený a slobodne volený cezhraničným spôsobom. Ale už trikrát som sa zúčastnil na volebnej kampani a vždy som dúfal, že tá kampaň bude lepšia a lepšia, ale pravdou bol presný opak. A jeden z dôvodov je ten, podľa mňa, že ľudia nemajú pocit, že to sú európske voľby, sú to také národné voľby reálne, kde prebiehajú také národné diskusie, ako viete. E, v Európe nám rastie nacionalizmus a všetky témy spoločného európskeho záujmu sa vnímajú iba čisto národným spôsobom, dokonca aj v tých európskych voľbách. A to samozrejme nemôže mať e, dobré dôsledky, ani, ani to nemá. Práve naopak. A preto na čase reformovať podmienky takých volieb, aby boli naozaj európske. My sme navrhli taký postup, aby jednohlasne mohol Európsky mohla Európska rada rozhodnúť o Európskej e, konštitúcii. E, to je požiadavka Európskeho parlamentu už 20 rokov, alebo teda o takom okrsku. A ja viem, že niekto by bol proti, ale bolo by to skvelé, keby sa to tak e, mohlo stať. Proste by bola potom naozaj európska kampaň, európska diskusia, ak by európske politické strany sa rozhodli E, že by pripravili celoeurópsky zoznam alebo kandidátnu listinu a potom by za takýto zoznam hlasovali všetci e, poslanci Európskej únie, všetci voliči Európskej únie, pardon. E, to by bolo ideálne, aj keď samozrejme je to ambiciozne. Potom na druhom mieste, ak sa toto nepodarí, tak e, v roku 2019 navrhujeme, aby hlavní, európsky, hlavní kandidáti európskych politických strán, aby tí boli zvolený stranickým e, kongresom v istom dostatočnom pred, predstihu pred voľbami. A v roku 2014 bolo niečo podobné, v roku 2019 to treba zopakovať. Vieme, že bola aj vtedy veľká opozícia. Všetci ľudia, ktorí nechcú skutočný európsky e, rozmer, tí nie sú takýto top kandidátov, takýto, takúto metódu. A vidíme, že aj na rade je voči tomu odpor keď diskutujú o tomto návrhu. A tretí prvok je otázka viditeľnosti európskych politických strán. Ja som bol spravodajcom k štatútu v roku 2003, už to máme teda 13 rokov, ale v skutočnosti konať tie nemôžu, pretože nie sú alebo nebojujú o mandáty a sú do istej miery neznámi, pretože nie sú úplne viditeľní. Takže navrhujeme napríklad e, tie komunikačné materiály, napríklad aj na, na tých hlasovacích lístkoch, kde máte e, napríklad logo strany, tak by tam bolo aj logo tej európskej strany a postupne by sa ľudia naučili e, o tomto európskom prepojení, aby sa o tom informovali. Čiže takto by sme podporovali európsky rozmer európskych volieb. Potom po druhé chcem spomenúť transparentnosť a otázku vážnosti prípravy európskych volieb. Zistili sme, že od členského štátu k členskému štátu sa to veľmi e, odlišuje, ale je to rozmanité, niekde je to 17 dní, niekde je to e, viac e, dní, ako dlho dopredu viete, kto, sú kandidáti ale sa pýtam, ako môžete vykonávať vôbec nejakú predvolebnú kampaň, keďže 17 dní v niektorom prípade pred voľbami neviete, že ste kandidátom. To naozaj nie je veľmi seriózny postup. Častokrát sa tieto zoznamy e, kandidátske listiny pripravujú na predsedníctve strany na úplne poslednú e, chvíľu. Častokrát ľudia ani nevedia, e, kto je ten kandidát, lebo sa s tým človekom nikdy nestretli. Takže navrhujeme taký kompromis, kompromisný termín minimálne 12 týždňov pred dátumom volieb. Čiže 17 dní to je naozaj extrémne krátky čas, e, dva týždne, to, to, to, to nemôže byť. To iba ukazuje, že národná politická trieda nevníma európske voľby veľmi vážne a to chceme zmeniť. Potom otázka rovnoprávnosti, chceme mať samozrejme rodovú rovnosť, tam už máme celkom dobré zastúpenie žien v parlamente, ale stále nie úplne dostatočné. Myslím, že to treba naďalej vylepšovať. Ženy to sú to je polovica spoločnosti, pokiaľ zmeníme, zmeníme volebnú legislatívu, mohli sme zatlačiť takto na strany, aby sa snažili dosiahnuť rodovú rovno. Takže, vážení priatelia, e, my sme spravili takýto návrh, e, plenárka o tom rokovala, teraz to na rade a tie reakcie, čo počúvam, nie sú veľmi pozitívne. Oni potrebujú tam jednohlasnosť a samozrejme vždy tam bude minimálne jedna krajina, ktorá bude proti. Čiže vždy je tu isté riziko, že z toho nakoniec nič nebude a to by bola škoda. A myslím, že spoločne s občianskou spoločnosťou naozaj treba tlačiť na to, aby sme pred ďalšími voľbami mali pragmatické návrhy, aby sme to mohli vylepšiť. aj mi trošku ľúto, hambím sa, že dokonca aj politici, ktorí sú na verejnosti, sú tak veľmi za európske riešenia Európskej odpovede a potom, keď ide o konkrétne kroky, tak potom zrazu sú veľmi hambliví a už neochotní v tomto e, zmysle konať a už hľadajú dôvody, prečo to nedá. Takže buďme v tomto jednotní a snažíme sa vytvoriť podmienky pre e, skutočne európske voľby v roku 2019. Dobre, ďakujem pekne, Joe musím povedať, že Joe e, nie je dobrým príkladom, pretože hovoril 7 minút a tým pádom potrebujeme niekoho, kto e, to urychlí. Takže Ramon Regi, Ramon Regi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som e, informovať tu o iniciatíve, na ktorej pracujeme na výbore AFKO. Súvisí to s celou tou politickou diskusiou, to čisto politickou diskusiou v Európskej únii, pokiaľ je o kvalitu našej demokracie. Mal som to šťastie, tu čas, že som mohol byť e, spravodajcom pri správe ich demokracii a tam sa prepájajú problémy, problémy našej demokracie e, s tými nástrojmi, ktoré technológie nám prináša internet, tento celý nový svet, komunikácie, informačné technológie. Ako ich môžeme využiť na to, aby sme mali lepšiu demokraciu? Základ diskusie je taký, že rozhodne naše demokracie, je to naozaj odkaz na celú Európu a naše členské štáty, e, proste prebiehajú tu veľmi vážne e, problémy a dokonca môžeme hovoriť o istej politickej kríze. Tá sa môže rôznym spôsobom riešiť a najprv e, môžeme hovoriť o Rodrigovej teoréme, hovorí, čím viac je globalizácie, tým menej demokracie. Preto, lebo e, demokracia vyplýva z národného štátu a všetky to nadnárodné úrovňa riadenia, e, tie sa ťažko dajú zladiť s klasickou demokraciou, najmä v Európe, alebo aj v Európe. Takže hovoríme e, aj o tom, že je čoraz náročnejšie vysvetliť komplexnosť riadenia, vysvetliť to našim občanom, aké je to zložité, naše rozhodnutia a tak ďalej. Hovoríme o kríze, pretože e, inštitúcie sú diskreditované z dôvodov ako korupcia a tak ďalej. Hovoríme o kríze, lebo sa vzdialujú zastupcovia od občanov a naopak. Hovoríme o kríze, pretože politické strany sa snažia kolonizovať alebo monopolizovať všetky vzťahy medzi občanmi a inštitúciami. A hovoríme o kríze, pretože pravdepodobne existuje nejaká kríza stáleho sociálneho kontraktu alebo sociálnej zmluvy, e, ktorá počas, e, e, ktorá počas 20. storočia vytvárala isté vzťahy medzi občanmi a medzi inštitúciami. Proste na jednej strane som daňové otázky, daňové otázky a na druhej strane isté verejné služby. Ľudia sú naozaj nahnevaní, sú frustrovaní, sú iritovaní, aké sú dôsledky krízy, e, s, vidia, že opäť nás tá chudoba a nerovnosť medzi ľuďmi, e, že verejné služby miznú a že ekonomická politika má isté obmedzenia e, vo vzťahu k tým e, trhovým e, silám a teda naozaj to zoznam veľmi E, ďalej, teda dlhý a teda e, veľa ľudí to vníma tak, že máme chorú demokraciu. A potom druhá otázka je, e, či nám technológie môžu v tejto veci pomôcť. V tejto správe sa nesnažíme v rámci informačných technológií, v rámci internetu, v rámci telekomunikácií nejakým spôsobom hľadať nejaký zázrak alebo nejaký všeliek pre tieto problémy ktoré spomínam, samozrejme takéto niečo by bolo nerealistické. Tie problémy sú štruktúrálnejšie, hĺbkovejšie, ale je preto len zaujímavá možná politická reflexia o tom, či nová komunikačná spoločnosť poskytuje také nástroje a mechanizmy, ktoré umožňujú vylepšiť našu demokraciu. Teraz sa približujeme teda k tejto správe a už pomaličky to sa snažím uzavrieť. Poviem niečo, čo asi nebude úplne nové, pretože už 10 rokov v mnohých inštitúciách sa venujeme týmto témam. Hovorím o Európskej komisii, ktorá sa tejto téme venuje. Vieme, že mnohé členské štáty riešia túto otázku. Elektronické hlasovanie napríklad, účasť občanov, e-governance, mechanizmy transparentnosti a tak ďalej. Čiže skromne sa snažím povedať, čo sa stalo a čo ešte môžeme spraviť. A preto sa snažím nastaviť to tak, aby to nebola iba teoretická diskusia. K tomu je veľa kníh a výskumu k tejto celej téme, ale chceme nájsť konkrétne formuly, konkrétne postupy, ktoré by sme mohli poskytnúť e, nášmu demokratickému systému, nakoniec aj na európskej úrovni, aj na úrovni členských štátov, aby sme vylepšili systém prepojenia medzi občanmi a politikmi. Chceme takýmto spôsobom možno aj jasne povedať, že tie skúsenosti, ktoré tu máme, už nám umožňujú povedať, aké sú vzťahy alebo aké sú možno niektoré mýty, ktoré v tejto téme prebiehajú a platia. Veľa ľudí e, verí rôznym veciam, prehnaným, e, napríklad nakoľko je, um, aké možnosti majú tieto informačné technológie. Vieme, že sú napríklad skúsenosti, ktoré ukazujú, že napríklad otázka transparentnosti sa lepšie využíva zo strany zaujímavých skupín, než zo strany občanov. Aj nad týmto už môžeme pomočky rozmýšľať. A na záver by som chcel povedať, že v tomto návrhu sa snažíme tieto limity pomenovať, osvedčené postupy zadefinovať a navrhnúť isté možnosti, ako túto demokraciu zlepšiť. Ďakujem pekne. Ramon ďalej, kolega Šurflin. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým za to, že ste prišli a že ste mi dali príležitosť sa vám prihovoriť o občianstve so špecifickým vzťahom eh, k iniciatívam pre európske občianstvo. Občianstvo pre mňa je reglementácia vzťahov medzi súkromnou osobou a vládou môžu byť dobré alebo zlé. E, Bežne systémy skôr sú príkladom toho druhého, teda zlých. E, občania môžu dávať podnety vláde a vláda reaguje. To je samozrejme zložitý proces, ale v každom prípade dynamický, pretože každá strana sa v procese vzájomných reakcií mení na úrovni Európskej únie Európske občanské iniciatívy sú jedným z nástrojov na zabezpečenie e, vstupov občanov do rozhodovania a ovplyvňovania e, e, moci na úrovni únie. Je to v zmluve, článok 4, časť 4, stačí, teda je potrebné milión podpisov na akúkoľvek tému, E, ku ktorej môže byť pripravená legislatíve. E, v podstate sa tým oslabuje monopol komisie a jej právomoc iniciovať prípravu legislatívy. Čiže je, je tu potenciál naozaj významného nástroja. Avšak už tuším 4 roky ICI e, ECI funguje a môžem bezpečne povedať, že Eh, je tu v podstate nulová úspešnosť. Eh, my dostávame petície, niektoré nezvládli tie prekažky, niektoré zvládli tú prekažku, zozbierali sa potrebné podpisy a pokiaľ viem, nenašla sa ani jedna petícia, ktorá by sa premietla do konkrétneho výsledku, to znamená legislatívy. A myslím si, že je korektné povedať, že teda e, doteraz sme nezasiahli, nejaký, nezasiahli žiadny veľký úspech. Pesimisti, áno, existujú pesimisti. Tvrdia, že to celé zlyhalo, ale ja nie som pesimista, takže si nemyslím, že to celé zlyhalo, ale myslím si, že to nefunguje moc dobre. Je potrebné spraviť veľa zo strany komisie. Samozrejme, budeme sledovať tieto veci aj na parlamente vo v ústavnom výbore Predovšetkým mne sa zdá, že komisia pomaly reaguje. A to je veľmi slušne povedané. To znamená, že odpoveď na e, iniciatívu zo strany komisie má ďaleko od dokonalej. Poznám to, viem od občianskej spoločnosti, že je tu celé spektrum a mnohí hovoria, že to je strata času, že k tomu nikdy nedojde, iní hovoria nie, nie, nie, predsa sa dá niečo dosiahnuť ale v každom prípade komisia by mala otvornejšie reagovať. Jednoznačne občania, tí, ktorí sa angažujú, e, mám celkový počet podpisov, ktoré sme dostali k dnešnému dňu, ale je to samozrejme niekoľko miliónov. E, niektorí, s ktorými som hovoril, hovoria, to je strata času, nikdy to nebude fungovať, nikdy ničomu takému nedojde. A pýtajú sa sami seba, prečo sa nestali euroskeptikmi Eh, jednoducho nemajú potrebnú odpoveď. A moja reakcia na to je, že by som bol rada, aby tento nástroj fungoval. Myslím si, že ak má fungovať, musíme ešte na tom popracovať a bol by som rád, aby eh, správa reagovala oveľa otvorenejšie na iniciatívy, ktoré prichádzajú z dola, teda od občanov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som požiadala uh, riaditeľa z direktoriatu pre základné ľudské práva a občianstvo Paul Nemic z komisie. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani predsednička, sme veľmi radi, pretože samozrejme Európska komisia chce, aby v Európe bolo viac demokracie a v podstate je to taký úspech boja z dola nahor v Európskom parlamente. Začali sme priamými voľbami v 79. potom postupné zavadzanie spolurozhodovania, špicn kandidáti, to bola otázka politického rozhodnutia a nie zmeny legislatívy, pretože už koncom 90. rokov sa diskutovalo o tom, či je možné mať tzv. špicn kandidátov a právnici, odborníci povedali, že áno. Trvalo to takmer 20 rokov, aby sa našla politická vôľa a teraz e, iniciatíve parlamentu, tak ako to tu už bolo predstavené, e, podporujeme. Je to v podstate snaha kodifikovať či už špicn kandidátov a iné aspekty volieb, ktoré majú zabezpečiť, aby demokracia fungovala lepšie. Teda je to boj z dola nahor, čiastočne sú to aj úspechy, ale nie úplné. E, poviem zo pár faktov. Na základe posledných prieskumov a samozrejme začnem s pripomienkou účasti na posledných voľbách zo tzv. špicen kandidátmi. Môžem poprosiť o priesvitky? Dobre, takže poprosím ďalšiu priesvitku. Chcem teda len... Potrebujem druhú priesvitku. Takže chcem len pripomenúť, že pri zavedení systému tzv. špičkových kandidátov sme zaznamenali významný pokles účasti, pardon, teda sa skončil ten prebiehajúci pokles účasti na európskych voľbách E, ten pokles bol iba 0,43. To už je tretia, potrebná ste druhú priesvitku. Ale e, čo sa týka účasti na voľbách, tá bola rôzna v rôznych štátoch, veľmi nízka účasť predovšetkým v nových členských štátoch na východe Európy. Dôvody, o tom môžeme diskutovať čiastočne, je to možno spôsobené tým, že národné nálady k smerom k demok- voči demokracii vo všeobecnosti rozhodujú o účasti na európskych voľbách. Je korektné povedať, že komisia robí správy aj o účasti na komunálnych voľbách, pretože tu sú takisto občanské práva a zaznamenali sme pokles účasti aj v komunálnych voľbách. To znamená, nízka účasť občanov na európskych voľbách nie je špecifická iba pre európske voľby. Je potrebné mať na pamäti, že problém nízkej účasti zaznamenával na všetkých úrovniach predovšetkým na komunálnej úrovni. Takže klasický argument, že Európa je príliš ďaleko a občania ničomu nerozumejú, no s tým opatrne, pretože miestna úroveň tá je blízko a aj tam máme veľmi nízku účasť voličov. Takže teraz budem trošku preskakovať medzi tzv. malými a veľkými demokratickými otázkami. Malé otázky podľa nás sú to, či 14 milión ľudí, Európanov, ktorí žijú v iných členských štátov, môžu hlasovať a poznajú svoje práva. A samozrejme veľkou otázkou demokracie znie to, je to, či demokracia v Európe funguje. A tu budeme veľmi rytmicky preskakovať z jednej témy na druhú a vždy vám poviem, čo je čo. Takže táto priesvitka je o malej demokracii. To znamená, vedia ľudia, že občan, ktorý žije v inom štáte, má právo voliť, tých 14 miliónov. Hovoríme asi o 14 miliónoch a odpovede sú väčšinou správne. 67% ľudí v Európe vie, že aj keď žijú v inom členskom štáte, môžu voliť. Ďalšia priesvitka. Rytmicky sa vraciame k veľkej demokracii. Čo robíme preto, aby tých 400 eh, miliónov voličov prišlo voliť? A tu je odpovedou sú výsledky prieskumu komisie. Úprimne povedané, nič prekvapivé pre politikov ľudia samozrejme chcú poznať relevantnosť EU politik pre každodenný život, 80 programy a ciele kandidátov, ciele a e, lídrov kandidátov. Veľmi dôležité, 77 to je prvá indikácia toho, že tí špičkoví kandidáti sú dobrou vecou a 72% ľudí hovorí o tom, že ich bolo dobre prepojiť e, tie predvolebné kampane na európsku politické rodiny. A vraciam sa k tej malej otázke demokracie. Pre tých 14 miliónov táto prezentácia je veľmi rytmická. Preskakujeme z malej do veľkej demokracie. 21% voličov v inom členskom štáte má problémy hlasovať v európskych a miestnych voľbách, ak žijú v inom štáte EÚ Takže toto je od tých 14 miliónov. Veľmi zaujímavé, 51% 14 miliónov má administratívne problémy s registráciou na voľby. To je naozaj malá demokratická otázka, voliť inde nie, tá veľká otázka parlamentná, o ktorej um, pojednáva parlament. Ale dôležite to má na pamäti. A poďme na ďalšiu presritku pre, pre, pre e, a téma veľkej demokracie. Názory občanov na to, čo by mohlo uľahčiť voľby e, Európan, e, no, ktorí žijú v inom štáte. Prepačte, to je ešte téma malej demokracie. V jednotlivých listoch by sa malo vysvetľovať, ako registrovať a hlasovať. To by bolo dobré. Automatická registrácia online, e, registrácia a elektronické hlasovanie. A teraz poďme zase na veľkú demokraciu, väčší prístup k informáciám a vysielanie, politické vysielanie. Dovolte sa tu chvíľku pozastaviť poslednej kampani so špicen kandidátmi, alebo teda špičkovými kandidátmi sme zistili, že e, tu bola veľká publicita. Títo kandidáti, keď navštevovali mesta po všetkých členských štátoch, e, aj na sociálnych médiách to bolo dobre podchytené. Ale keď viedli diskusie, tak vysielanie týchto diskusí na internete e, cezhranične bolo často geoblokované. A to je problém. To je niečo, čo sa pokúsime riešiť v pravidlách pre digitálny vnútorný trh, aby v budúcnosti, keď sa budú viesť politické diskusie a e, všeobecne, čo sa týka politickej informovanosti, aby nedochádzalo k geoblokácii bezpečných politických novín informácií. To sa týka nielen volieb, aby ľudia mohli pozerať e, diskusie e, špičkových kandidátov z ktoré prebieha v Taliansku, by to mohlo vidieť v celej Európe, ale ide aj o demokraciu v rámci členských štátov. A je to veľmi dôležité mať toto na pamäti, že potrebujeme, aby politické správy mohli sa voľne pohybovať aj cez hranice, takže ľudia, ktoré v tých miestach, kde je problém s pluralitou médií a tlače, aby mohli mať prístup k iným zdrojom informácií. Takže 53% respondentov v našom prieskume povedal, že sú iba čiastočne spokojní s informáciami, ale že im chýba cezhraničné vysielanie a kritizovali geoblokáciu. 83% malo záujem o prístup na viac, program, viac programov politickým vysielaniu v EÚ. 91% je presvedčených o tom, že pre všetkým cezhraničný prístup by im umožnil vytvoriť si jednoznačnejšie politické názory. O, ďalšia vec, nič nové. Len pripomínam, v mnohých členských štátoch internet a sociálne médiá, pre všetkým Google, Facebook a Twitter, sa stali zdrojom číslo 1, či 2 alebo 3 politických informácií. A to nám povedali respondenti, že kľúčovým zdrojom, hlavným zdrojom informácií je teraz internet, viac ako 70%, plus sociálne médiá, viac ako 50% neviem, čo je tá, ten riadok medzi tým, ale keď to dáte dohromady, tak jednoznačne, že je to dôležitejšie ako tlač, televízia, rozhlas. Čiže keď e, rozmýšľate nad demokraciou, nové hlavné zdroje politických informácií sú internet a sociálne médiá. A posledný návrh. Keď chceme mobilizovať ľudí, aby sa angažovali v európskej demokracie, nezameriavajme sa iba na deň volieb, ale hovorme o konkrétnych príkladoch, o prípadoch, kedy angažovanosť v politickom parlamente a politický proces v Bruseli môže viesť k zmenám. A ja by som chcel e, len ilustrovať e, to, o čom by sme mali viac hovoriť. Napríklad posledná reforma ochrany osobných údajov. Výsledky by boli bývali iné, keby nebolo bývalo okolo 20 aktivistov v Európe, ako Mark Spence z Viedne, ktorý sa angažoval v Bruseli a s politikmi a bojoval proti lobby veľkých bohatých firiem. Takéto príbehy, úspešné príbehy a popis aj ľudí, ktorí za nimi stoja, to osloví viac ľudí, aby Eh, využívali demokraciu, aby ich to zaujalo viac, ako keď budeme hovoriť o článkoch ústavy a o, o sekundárnej legislatíve. A je dôležité zapájať sa, angažovať sa nielen v ale naše súdy reagujú na práva občanov a angažovanosť občanskej spoločnosti. Mark Schrems eh, vyhral dôležitý rozsudok, eh, to znamená, že Safe Harbor nestačí ako nástroj v rámci masovej kontroly ľudí zo Spojených štátov. Čiže tu zaznamenávame prípad, kedy súd reaguje na občianskú spoločnosť a parlament, keď stačí zo pár ľudí, ktoré sa naozaj angažujú proti veľkej lobby zainteresovaných na druhej strane, môžu zvrátiť situáciu. A myslím si, že všetci sa budeme mať lepšie, ak budeme hovoriť o týchto príbehoch úspešnej angažovanosti občanov aj inokedy, nielen v deň volieb. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán rejiteľ Nemec, a rada by som využila túto príležitosť a povedala vám, že potrebovali sme e, podporu Európskej komisie, keď budeme potrebovať podporu komisie, keď budeme na rade diskutovať o novele volebného zákona. Najeurópskejší Európania a slovo dostáva Andrew ako poslanec. Ďakujem pekne. Je mi naozaj veľkým potešením, pani predsedníčka, že tu dnes môžem byť a môžem naozaj e, pogratulovať e, tým ľuďom, čo ma nahradili na poste spravodajcu a pogratulovať im k úspešnému schváleniu uznesenia. Musím povedať, že volebná reforma je oveľa dôležitejšia, než to vyzerá na prvý pohľad. Avšak je tu aj mnoho háčikov pri jej vykonávaní, ale ja si myslím a dokonca viem, že to je práve dôvodom, že zmluva skončila v parlamente, ktorý si zachoval právo robiť návrhy na volebnú reformu. Len si predstavte, aké bude problematické pre komisiu iniciovať komplexný návrh. A som si istý, že rada je spokojná dostať takýto návrh, než aby ho musela sama vypracovávať. Koreňová príčina súčasnej veľkej krízy demokracie naprieč kontinentom je zlyhanie národných strán v tom, že neúspešne vysvetľujú a obhajujú projekt integrácie. Niektoré sa obávajú zvýšenej miery integrácie, niektoré sú naopak závislivé voči moci, ktorá sa koncentruje v rukách Európskeho parlamentu. Niektoré štátne politické strany sú priam nechutné vo svojom prístupe k niektorým záležitostiam, ako sú napríklad utečenci, s ktorými sa musíme konfrontovať. Takže si myslím, že kľúčový cieľ toho, čoho sa snažíme dosiahnuť, je nahradiť národné politické, národné politické strany skôr európskymi politickými stranami. Je to vlastne akási hodená rukavica politickým reprezentantom pri voľbách do Európskeho parlamentu. Tieto by súťažili o hlasy a politickú moc, ako aj mandáty a potom samozrejme opozície, tak v parlamente, ako aj komisii a presadzovali by svoje politiky. Vidíte ústup a úpadok národných politických strán. práve v postupe hlasovania jednotlivých národných parlamentoch. Tam, kde boli tri či štyri oficiálne protesty zo strany národných parlamentov voči návrhu uznesenia alebo žiadosť o zmene legislatívnej úpravy. Samozrejme, nemôžu dosiahnuť žltú e, kartu, respektíve hranicu žltej karty, avšak to frflanie a protesty národných parlamentov k našim návrhom volebnej reformy musí byť brané vážne a bez škrupul. Musíme im vysvetliť, kde subsidiarita má svoje opodstatnenie a kde má svoje miesto vo volebnom systéme. Avšak musíme odpovedať aj na kritiku, že Európsky parlament mal aj tak v minulosti, a za to som čiastočne vinný aj ja, ale aj v súčasnosti kedy sa snaží odôvodniť a zdôvodniť svoje návrhy. Myslím si, že napriek tomu, že návrh rozhodnutia sa snaží pospájať jednotlivé volebné obvody so špicen kandidátmi. Toto prepojenie nie je dostatočne presné ani podstatné na to, aby sa prejavilo v trialógu a v rokovaní na dosiahnutie dohody v Rade. Parlament má samozrejme pravdu, kedy sa snaží zachrániť koncept špicen kandidátov. Avšak obávam sa, že nedostatok konkrétnych návrhov na vytvorenie paneurópskeho sídla v oblasti primárneho práva v roku 2019 budeme vidieť e, obrat oproti roku 2014 a zaznamenáme oslabenie E, mhm. legitimity parlamentu ako aktéra v oblasti ústavných záležitostí. Nesmieme podceniť niekoľkých a možno mnohých členov Európskej rady, ktorí sa snažia získať opätovne kontrolu nad postupom nominovania predsedníctva komisie. Takže chcel by som, aby sme sa zamerali na práve na túto záležitosť. ktoré nadvezuje na rozhodnutie parlamentu, ktoré bolo prijaté doteraz, avšak zároveň aj pokračovať v správe Ferhofstadt, ktorá stanoví rozsah zmeny v zmluve na to, aby parlament pretlačil svoj návrh. To si vyžiada dohodu, ktorá je v mojom pohľade nemožné predvídať. A ďalšie záležitosti, ktoré ovplyvňujú napríklad pomer mandátov eh, medzi jednotlivými členskými štátmi čase, keď ešte nemáme k dispozícii úplný dohovor. A dúfam, že parlament sa teraz bude koncentrovať a sústrediť na to, aby sa pripravil na takýto proces, aby bol potom pripravený ovplyvniť pracovné metódy také, takéhoto dohovoru. Ale takisto, aby si pripravil pôdu a bol pripravený na veľmi významné rokovania a negociácie, ktoré sa uskutočnia. Čo sa týka časovania a harmonogramu, myslím si, že môžeme súhlasiť, že to ešte nebude dokončené a skompletizované pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia o tri roky. Je nesmierne preto dôležité a podstatné, aby takýto proces a pokus na to, aby parlament mohol prehlbiť a posilniť praktiky a procesy, európskej parlamentnej demokracie na federálnej úrovni hrá veľmi centrálnu a veľmi významnú úlohu eh, v kampani politických strán, zvlášť eh, v voľbách všeobecne. Komisia ako podporovateľ lepšie informovaného a stimulovanejšieho e, spôsobu kampane. Komisia e, to síce dosiahla, ale treba pokračovať aj naďalej. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Andrew. Teraz by sme e, chceli požiadať pána Bertončiniho, ak prišiel. A vy ste tu. Sme veľmi radi, že ste sa dostali cez brány parlamentu a zda neviete, že máme k dispozícii rečnícky čas e, k 5 minútam a teraz sa k nemu vrátime, takže e, pán riaditeľ Inštitútu Jacques Delors, pán Bertoncini. Ďakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa za oneskorenie, ale v skutku som čakal e, pri vchode, ale budem stručný a prejdem priamo k meritu veci Eh, nechal som nejaké dokumenty aj pri vchode, eh, pokiaľ eh, budeme chcieť ísť viacej do hĺbky, môžeme, môžete si ich pozrieť. V prvom rade chcem povedať, že musíme mať na pamäti kvalitu, keď hovoríme o občianstve a občianskej participácii. To znamená, že sa nebudeme zaoberať tým vnútorným obchodom európskych európskych volieb. Bude to 40 až 50 e, podobne ako vo Švajčiarsku, podobne ako v Amerike, kde sú kde federálne zriadenie. A vzhľadom na to, že e, tá účasť nebude taká veľká. Ale to nie je až taký problém. Problém je, aby sme mali kvalitatívnejší prístup a to samozrejme informovať e, občanov o tom, že majú možnosť urobiť takúto voľbu a takýto e, výber prostredníctvom európskych volieb. Pri tomto druhom bode je pre nich nesmierne dôležité, aby videli e, zástupcov jednotlivých politických strán na kandidátke. Čo sa týka systému špicen kandidátov, my sme s tým robili e, v inštitúte e, Jacques Delors mnohé roky a boli sme radi, že sa tento systém objavil v roku 2014. Ale ak by sme chceli zájsť ďalej, bude tu potreba modernizovať systém a to veľmi presným spôsobom a takisto aj e, spôsoby politických strán, ktoré momentálne majú e, stratené to pojivo medzi európskymi voľbami a európskymi občan, e, občanmi. Čo sa týka financovania, tie by sa mali navýšiť. To je v mojom a, treťom bode. A to nie len tzv. takéto predskové pre politické strany. E, my všetci vieme, že z historického hľadiska parlamentné skupiny Európskeho parlamentu sú kľúčovými aktérmi a potom sa vytvorili politické strany a potom politické základne. Je nevyhnutné e, správať sa k politickým stranám ako k vyzretejším aktérom už v súčasnosti. To znamená viac peňazí a e, zmenu určitých zákonov na európskej úrovni, e, aby im bolo umožnené príjmať tieto peniaze. To samozrejme neznamená, že zobereme z Európskeho parlamentu a dáme ich e, stranám, ale celkovo mať k dispozícii viacej peniazy. Samozrejme, to je cena demokracie, ktorá je drahá, ale zároveň je to cena za to, aby sme mali viacej osvietených občanov, ktorí by robili kvalifikovaný výber a kvalifikovanú voľbu. To znamená nielen peniaze, ale aj právne zmeny, ktoré by mohli položiť e, politické základy e, lepšej aktivity počas e, politickej kampane, pretože v súčasnosti existujú obmedzenia, ktoré zabraňujú politickým základňam a politickým stranám a aktivizovať sa prostredníctvom aktivistov, čo by bolo veľmi vhodné na nasleduj- počas nasledujúcej kampane. Posledné dva body. Chcel by som zdôrazniť, že množstvo peňazí a prostriedkov, ktoré sa majú poskytnúť, bude závisieť e, v závislosti od e, možností, ktoré bude zrámcovať e, volebná kampať. V roku 2014 tá kampaň nebola až taká otvorená a boli prijaté rozhodnutie na základe rozhodnutia strán. Avšak e, bolo to viac menej otvorené. Mohli sme však e, zájsť aj ďalej a poskytnúť finančnú podporu strán, a v ktoré by im pomohli zájsť ďalej. To znamená mať otvorenú e, nominačnú e, dohodu, ktorá bude špecifikovaná jednotlivým e, členom. Alebo dokonca, na to snívajme, mať otvorené primárky, ako máme napríklad e, v Spojených štátoch amerických. A je to cieľ až v tom druhom slade, ale chcel som to iba spomenúť, pretože množstvo prostriedkov, ktoré sa na to budú musieť vynaložiť, bude závisieť od systému, ako je nastavený. Na to, aby sme sa zastavili pri návrhu Andrew Duffa a elektorálnej úrovni. Samozrejme by bolo lepšie mať lepší paneur, paneuropizmus, aspoň na papieri. Ale čo keď, keby sme mali paneurópsku kandidátku, dali k dispozícii prostriedky stranám, aby, aby dali jedného zo štyroch kandidátov ako paneurópskeho kandidáta, to znamená nie zástupcu e, konkrétneho e, štátu. To je samozrejme otvorené debaty, ale bude tu aj väčšia participácia európskeho občana no, a európskych občanov. To je, myslím, všetko, čo dokážem povedať za 5 minút a 30 sekúnd. Ďakujem veľmi pekne. E, vrátime sa teraz ku komisii, štátna tajomníčka pani Pricing má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja sa vrátim k iniciatíve Európskej občanov, eh, o ktorej hovorila aj spravodajkynia pani Šöpflin a takisto aj k mojim eh, kolegom k DG Justice. Eh, iniciatíva európskych občanov je pravdepodobne jedno z, najl- z najmladších a najčerstvejších práv európskych občanov ktorá vstúpila do platnosti v roku 2012, takže e, má v podstate iba 4 roky. Teraz využijem svojich 5 minút na to, aby som vám poskytla faktický prehľad toho, e, o čom si myslíme, že čo v prípade tejto iniciatívy funguje dobre a čo tak až dobre nefunguje a čo by si zasluhovalo e, ďalšie zlepšenie. A čo robíme, aby sme zlepšili implementáciu občianskej iniciatívy a čo musíme ešte ďalej urobiť na to, aby naozaj z tohto nového práva benefitovali všetky občania, všetci občania a aby chápali, že toto je naozaj efektívny nástroj e, v rámci participácie. E, takisto sa budem snažiť vyváziť príspevok pani Šöpflin, eh, avšak myslím si, že môžeme sa vo všeobecnosti zhodnúť na tých záveroch. Eh, táto aplikácia sa začala v roku 2012 a nie je to veľmi mm, staré opatrenie. Čo funguje dobre? Eh, nemali by sme zanedbávať tieto pozitívne stránky, mali sme 35 občianských iniciatív, ktoré boli zaregistrované komisiou. Tu máme presné počty, ktoré sa týkajú miery podpory, ktoré boli podpísané občanom ale je to definitívne viac ako 6 miliónov. Mali sme tri úspešné iniciatívy, ktoré dosiahli uh, úroveň uh, jedného milióna, na ktoré komisia oficiálne odpovedala. A máme tu aj iniciatívy, ktoré uh, zozbieravajú uh, uh, podporu a môžu dosiahnuť e, úroveň 1 milióna. Toto je bezprecedentné. Myslím si, že už teraz je toto opatrenie úspešné a aj e, spôsobom implementácie. To nám samozrejme e, nezabraňuje v tom, aby sme boli seba kritickí a hovorili aj o nedostatkoch. Takže čo sa týka víziev alebo nedostatkov, ktoré sme identifikovali, tam ich je niekoľko. Je tu e, veľká dimenzia IT, ktorá spôsobuje mm, veľkú komplexnosť a veľké problémy e, pre organizátorov využívať e, systém zberu dát automaticky na certifikáciu je veľmi časovno náročný a e, odrádza e, veľmi mnoho občanov na to, aby využili tento nástroj. Je tu aj záležitosť spotia, spolahlivosti občanské výbore, ktoré organizuje ICI, e, majú problémy. Potom je tu množstvo víziev, ktoré sa týkajú časového harmonogramu, ktoré sú stanovené v nariadení. Nebudem vstupovať do podrobností, ale poviem iba zoznam, čo považujem za najväčšie výzvy. Veľká výzva sú tu dátové požiadavky. Eh, tá zamedzuje množstvo, eh, množstvo občanov využiť eh, tohto občanského práva pri podpisovaní iniciatívy. To znamená, ten pôvodný komisný návrh zahrňal veľmi jednoduchý systém, Avšak e, počas rokovania členské štáty dodávali ďalšie a ďalšie kritériá na dáta, ktoré občania musia zadať. A e, členské štáty sa zaviazali e, zjednodušiť tento systém, ale zatiaľ sme sa ďalej nepohli. Takže tieto veľmi komplexné dátové požiadavky hovoria o veľkom množstve občanov, ktorým je zabránené na základe tohto sa zúčastniť iniciatívy. Nemáme presné čísla, pretože závisíme od čísla, ktoré dostávame od členských štátov, ale sú to stovky občanov e, Spojeného kráľovstva, ktorí žijú v zahraničí, mimo Spojeného kráľovstva, nehovoriac o e, občanoch, ktorí žijú mimo Európskej únie, ale sú tu aj írsky občania, ktorí žijú v iných členských štátoch čo robíme a čo musíme urobiť, aby sme zlepšili situáciu je to komunikácia a povedomie je veľmi dôležitá a to sa tačí aj ICI. E to je spoločná snaha všetkých inštitúcií a všetkých e, účastníkov, aby sme otvorene komunikovali o existencii tohto nástroju a spôsobu, akom funguje. Čo sa týka dátových požiadaviek, ty už som spomínala e, v našej odbornej skupine vyzývame členské štáty, aby zjednodušili e, dátové požiadavky, aby systém bol jednoduchší a umožnil všetkým občanom zúčastniť sa tohto prínosného opatrenia. Takisto e, sa e, snažíme lepšie využiť elektronické občianské preukazy a elektronické podpisy, pretože mnoho týchto nedostatkov je práve v elektronickej oblasti. A Takisto sa snažíme zjednodušiť technickú špecifikáciu e, pre e, zber online. Toto sú opäť veľmi technické záležitosti, avšak keď jednu pridáme k druhej, dúfame, že sa situácia e, zmení. Takže v skratke je to o informovaní a zjednodušovaní a takisto zabezpečení toho, že e, všetci občania budú mať možnosť e, podporiť ECE e a budú mať z neho nejaký prospech. Myslím si, že ten pozitívny aspekt je to, že budeme spolupracovať so všetkými inštitúciami a účastníkmi na zozname víziev a problémov, ktoré sa musia zlepšiť Myslím si, že zatiaľ tu existuje určitá divergencia medzi parlamentom a členskými štátmi a predstaviteľmi občianskej spoločnosti a inými účastníkami na záležitostiach, ktoré treba zlepšiť. Sú tu takisto aj rozdielne názory, či e, nariadenie má byť revidované alebo nie. Bolo to uznesenie v parlamentu, kde sme vysvetlovali, že si vyhradzujeme čas, aby sme zlepšili tie problémy, ktoré okamžite si nevyžadujú zlepšenie, ale samozrejme uvedomujeme si, eh, že časom ich potrebovať budú. Takisto počkáme na názor, eh, ktoré eh, pripravuje EHSV a ktorý začína opätovne debatovať o tom, tejto záležitosti. A takisto musím povedať, že parlament vytvoril rozpočtovú líniu, ktorú sme nemali za posledné roky. Ďakujem veľmi pekne za toto. Avšak bohužiaľ e, v tejto línii nie sú žiadne peniaze, takže je to zatiaľ e, iba e, položka. Avšak pre, prejdeme bod za bodom tieto rozpočtové položky, aby sme mali prostriedky. Máme aj spoločné cieľa a myslím si, že aj ostatné inštitúcie zabezpečia, že všet, všetci občania budú eh, môcť využívať tento názor na podporu eh, týchto iniciatív. Dobre, ďakujem pekne. Ďalej Európske mládežnícke fórum. Nech sa páči. Ďakujem. Zastupujem Európske mládežnícke fórum a vystupím za v mene desiatok miliónov mladých Európanov. Máme e, e, naozaj možno zastupovať tu aj ľudí, ktorí sú e, frustrovaní, majú pocit dezilúzie a nemôžeme demokraciu vnímať automaticky. Nie je to niečo, čo sa stalo samo od seba, nebolo to ani jednoduché. Takže oslavujeme to, že demokraciu máme, ale zabudujeme na to, že ju môžeme ľahko aj stratiť. 72% mladých ľudí, ktorí majú právo hlasovať do roku 24, do veku 24 rokov, nehlasujú, nevolia len veľmi malo mladých ľudí e, je volených, iba 1,6%, 1,6% europoslancov máme nejako 29 rokov, mladí ľudia nemajú pocit, že sú reprezentovaní v politickom systéme a potom to vedie k nedôvere a ešte k nižšej účasti na voľbách. Mladí ľudia nie sú hlúpi. Keď vidia politický systém, ktorý nedáva zmysel, tak nebudú k nemu prispievať keď počujú o jednom škandáli, druhom škandáli, o korupcii, prestávajú hlasovať a začínajú sa zúčastňovať iným spôsobom mimo establishmentu. E, keď sa dozvedia a zistia, že k práci dostanú iba tak, že musia poznať správnych ľudí, byť zo správnej rodiny, tak prestanú veriť systému. Ja som bol na Erasme Portugalsku a to je program, ktorý by mal podporovať európsku identitu a solidaritu v Európe. Bola som tam 6 mesiacov, ale počas tých 6 mesiacov e, prebehli korupčné škandály, ktoré som ja tam e, videla. E, ja, ktorá som bojovnička za demokraciu, tak tiež som začala byť skeptická, pokiaľ ide o európsku demokraciu. A úplne chápem, prečo mladí ľudia v Európe sa cítia Ehm, frustrovaní, pokiaľ ide o politiku. A neplatí to iba pre Portugalsko, platí to pre celú Európu. Nevidím, že by Európa túto tému e, vnímala dostatočne vážne a to ma tiež frustruje. Mladí ľudia nikdy neboli takí politicky aktívni, ako sú tomu, ako je tomu dnes. Dokonca ani E, generácia 68-69 severských krajín, ani ty e, sa nedajú porovnať s tým, ako sú mladí ľudia dnes aktívni. Mladí ľudia možno nehlasujú, ale účastia sa na rôznych e, aktivitách občianskej spoločnosti, hovoria o politike na internete, venujú sa téme utečencov, trvalú udržateľnosti, životného prostredia a tak ďalej. Ale nemôžeme mať dva odlišné systémy mladí ľudia musia byť súčasťou už existujúcich štruktúr, aj oni teda. A iba tak zabezpečíme, že budeme mať demokraciu aj o 20 rokov. Európske mládežnícke fórum, tam sme presvedčení, že európsky politici si musia uvedomiť, že mať demokraciu je e, e, priebežná práca, aby každá generácia sa na novo naučila, ako participovať na demokracia, byť demokratická. Sú to zručnosti, ktorých sa, s ktorými sa človek nenarodí automaticky. Myslíme si, že e, vzdelávanie k občianstvu by malo byť partnerstvom medzi um, rôznymi mládežnickými organizáciami a ďalšími. To je dôležité. Participatívne e, príjmanie rozhodnutí, znižovanie e, veku voličov na 16 rokov. Veríme v to, že by malo byť ľahšie pre ľudí e, hlasovať. Napríklad elektronické hlasovanie, hlasovacie e, okrsky alebo voľné okrsky na školách ľahšia registrácia, ľahšie možnosti hlasovať, pokiaľ nebývate na tej adrese alebo dokonca v tej krajine, kde ste registrovaní. Integrovanie mladých ľudí do príjmania rozhodnutí tým, že im umožníte ovplyvňovať témy, ktoré ovplyvňujú ich život. To by mohli byť napríklad permanentné štruktúry pre vstup mladých ľudí. Ak by toto mohlo ovplyvňovať politiku, bolo by to veľmi dobré aj pre budúcnosť demokracie, povedzme 10 rokov. A posledná vec, máme tu občianskú spoločnosť, musíme mať silnú alebo silné organizácie mladých ľudí. Toto je ihrisko, kde sa mladí ľudia učia zručnosti, kompromisy napríklad, e, e, kampane, diskutovania, všetky tie ďalšie veci, ktoré sú v demokracii potrebné. Nie je to nič náročné predsa a neviem prečo tieto zmeny doteraz neboli zrealizované. Ďakujem pekne. Thank you very much. Thank you also for respecting the, the time. Ďakujem pekne a ďakujem aj za to, že ste vystúpili v danom eh, čase, ste dodržali tu ten limit. A potom Adriana Kos, ste autorka, autorka petície čísla 2651 2014, pokiaľ ide o elektronické hlasovanie E, do Európskeho parlamentu. To bola jedna z našich inšpirácií, keď sme ten návrh e, e, pripravovali, ale musím povedať, že na rade to nejako veľmi načene rozhodne neprijali, takže ešte nás čaká veľa práce v tejto veci, takže nech sa páči. Rada zachodila, to povabilo, da lahko. Ďakujem pekne, ja sa chcem poďakovať za to, že tu môžem vysvetliť moju peťoť, pokiaľ o elektronické hlasovanie do Európskeho parlamentu. Som zo Slovenska, som mladá žena z tejto krajiny a pozrela som sa na rôzne petície, ktoré boli navrhnuté. Budem hovoriť o rôznych pozitívnych a negatívnych aspektoch a potom vám na záver dám istý záver. My sme pripravili návrh pre Európsky parlament, pripravili ho študenti, a organizácie a ide teda projekt elektronického hlasovania za europoslancov, čo je spôsob, ako zvýšiť volebnú účasť mladých ľudí v eurovoľbách, pretože v Slovensku je táto účasť veľmi nízka. Elektronické hlasovanie v Slovensku bolo ako myšlienka, bolo ako myšlienka prítomné od roku 2003, keď to navrhli slovenskí europoslanci pôvodne, ale táto myšlienka nebola nikdy implementovaná v praxi. Existujú dva koncepty. Máme elektronické hlasovanie a potom e-voting, že e-voting a e-voting. E, e-voting to je elektronické rátanie hlasov a tak ďalej a e-voting, teda ičko, e, to je možnosť vôbec internetového hlasovanie. Pre nás e-voting to je niečo, čo by sa mohlo využívať na to, aby sme potom mohli e, podporiť ten i-voting, teda tú web stránku. A v tej petícii sme žiadali Európsku úniu o to, aby sa pripravili nejaké pravidla, usmernenia, lehoty, na základe ktorých tieto myšlienky by mohli byť v praxi uplatnené a takisto sme tam zahrnuli hlasovanie za europoslancov, tak aby si ľudia mohli zvyknúť eh, na takýto druh hlasovania. Petícia bola v roku 2014 predložená, ako ste povedali, a odvtedy už e, iné témy sa dostali viac do popredia, ako napríklad migrácia, utečenci a tak ďalej, ale napriek tomu si myslím, že aj naďalej e-voting je dôležitá vec pre budúcnosť. E, máme teraz veľký pokrok v oblasti internetu, informačných technológie a tak ďalej a podľa mňa e-voting ako keby trošku sa dostalo do pozadia napriek tomu, ale podľa nás e-voting by umožnil voličom hlasovať a voliť bez hľadu na to, kde sa nachádzajú v danom momente, či sú v krajine pôvodu alebo niekde inde a web portál by umožnil, umožnil veľmi rýchly prístup k informáciám a takýto portál by bol veľmi dôležitý a rozumný podľa mňa, ale zároveň existujú aj isté výhrady, pokiaľ je bezpečnosť systémov ako takú. V roku 2014 maji bol uverejnený článok, kde bolo napísané, že e, laboratórne sa také niečo testovalo už v Estonsku a záver bol taký, že systém nie je dostatočne bezpečný a je potenciálne vystavený rôznym útokom. Čiže podľa mňa by sme nemali vyniť ten systém, ako skôr je tu otázka toho, že my nedôverujeme e, iným ľuďom, alebo predpokladáme, že možno sa budú snažiť zneužiť nejaký systém. Politika e, stráca dôležitosť, že je príliš veľa škandálov, korupčných škandálov a tak ďalej a niečo sa tejto veci musí zmeniť, aby e-voting e, sa mohol e, naštartovať a spustiť e, v praxi. Samozrejme, nie je to nejaké zázračné riešenie, ale mohlo by pomôcť zmeniť mentalitu. A možno teraz sa nachádzame na nejakom kritickom bode, mali by sme prijať nejaké rozhodnutia a mali by sme to uzavrieť aj na to kráľa Remsa, ktorý vynašiel nejaký druh motora a hľadal investíciu a vtedy povedal, a takto ľudia nechceli investovať, hovorili, že máme, <laughs> máme vlastne kone, takže netreba nám motory a vidíte, ako sa to všetko vyvinulo neskôr. Dobre, ďakujem pekne. E, rečnícky zoznam máme teda uzavretý a môžu vystúpiť aj ostatní kolegovia, ešte sa nikto neprihlásil zatiaľ. E, takže neviem, či chcete vystúpiť a 25 minút potom musíme tento panel uzavrieť, lebo neviem, asi by z toho boli veľké e, konsekvencie, keby sme to nestihli. Barbara Spinelli, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Čo sa týka záležitosti krízy demokracie, o ktorej ste hovorili. Podľa mňa je to niečo, čo stojí za zamyslenie a pozrieť sa na to, čo znamenajú, ako sú tie kritické povahy, eh, pohyby, to znamená nacionalistické hnutia v Európe v Európe, predovšetkým tie xenofóbne. Tie nám hovoria predovšetkým to, že forma strany ako také je prekonaná. Že nové strany participácie sa práve vytvárajú teraz v týchto momentoch. Ďalšia vec, čo nám hovoria tieto kritické hnutia, je, že sa znižuje miera účasti. Videli sme to v Nemecku, vo voľbách do, v spolkových krajinách. Sme vo fáze repolitizácie spoločnosti. A toto je veľmi zaujímavé. Ja nesúhlasím s tou myšlienkou, že neúčasť na voľbách do Európskeho parlamentu nie je problém, ako to povedal doktor Bertoncini. Je to problém. Nie je to nejaký fatálny problém, pretože tam, kde je iba Kratos, nemá byť dostatočne veľká e, účasť voličov. A je tu kríza práve kvôli tomuto nedostatku. A výstupy, ktoré si z toho odvodzujem, sú nasledovné trans alebo nadnárodné formy, ktoré navrhoval doktor Duff, sú nesmierne dôležité. Je veľmi dôležité povedeť, čo sú tie veľké témy, v ktorých e, sa môže vytvoriť nadnárodná politika a strana. Nestačí iba sypať peniaze do existujúcich strán alebo dať e, nenárodného kandidáta do národnej kandidátky. To je veľmi zjednodušujúce riešenie technického charakteru. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Margrethe Auken. Thank you. Ďakujem, Margrethe Auken. Ďakujem pekne za tie vystúpenia. A ja chcem povedať tiež niečo chcem pridelať našu pozornosť na jednu tému. Naozaj existujú silné nástroje v EU, ktoré sa takmer vôbec nevyužívajú, alebo nástroj. Takmer vo všetkých európskych parlamentoch, e, národných parlamentoch existujú výbory pre európske záležitosti. A práve tieto výbory, ak sa dobre využívajú, tak národní poslanci, keď si dobre robia svoju prácu, majú túto prácu, ktorú by mali robiť na tomto národnom výbore, potom aj nejaké špeciálne výbory, Nie. tak e, e, proste môžu sa zaangažovať, nie blokovaním žltej karty, červenej karty a takéto antievropské veci, ale aktívnou, proaktívnou účasťou môžu niečo ovplyvniť. Samozrejme, stojí to veľa práce. Treba do toho niečo investovať. Ale ak by sa to spravilo, tak národné parlamenty budú oveľa lepšie vedieť, čo sa e, deje. Bola by to dobrá vec a tým pádom by pripra pripravili ministrov a tí ministri by sem prišli a neposielali by nejakých veľvyslancov a mohli by dobre sa účastniť na diskusii s ďalšími členskými štátmi. Takže prosím, všetci si uvedomte, že tento nástroj tu existuje u nás napríklad v Dánsku sa dobre e, využíva tento nástroj. My sme boli ako vlastne prvá krajina, ktorá si takýto nástroj vyžiadali v roku 1993. Takže ja, u nás toto funguje. A mm, častokrát sa to nevyužíva efektívne v iných krajinách, čo hovorím tak ešte diplomaticky. We don't see the names, we don't, so I uh, just somebody... Ešte tam vzadu niekto? A prosím, aj sa predstavte. Áno, dobrý deň, som Jonathan Klonáš a som európsky občan. A ďakujem pekne za organizáciu e, tohto podujatia. Teoreticky občianstvo Európskej únie je, ide spolu e, s občanstvom národného štátu, ale v praxi sa to navzájom vylúčuje. Častokrát teraz vidíme, že máme členské štáty, ktoré majú 51% a rozhodnú sa, že časť územia sa dá rozdeliť, alebo že jeden členský štát môže odísť e, z Európskej únie, alebo vidíme, že sú vlády, ktoré navrhujú referenda, ktoré idú proti hodnotám Európskej únie. A toto sa robí v mene národného občanstva, nie európskeho. A ja ako európsky občan, hoci nie som členom E, formálnym, tak myslím, že tieto veci majú istý praktický dopad. Pred 10 alebo 11 rokmi sme spravili v organizácii, kde pracujem, jednu kampaň o Európskej ústave. Volalo sa to Hlasujte, volte, je to vaše právo. Ale nebolo to všetkých e, práv. Áno, väčšina e, ľudí hlasovala za ústavu, väčšina aj štátov dva členské štáty nehlasovali, za to boli presne ich občania, ktorí ovplyvnili práva všetkých ostatných európskych občanov. Takže asi niečo robíme zle, pokiaľ nedáme pozitívny, pozitívnu reakciu všetkým občanom, ktorí e, majú pocit, že ruský projekt e, už neobhajuje svoje hodnoty. A táto skapaná pána Nemica, otázka veľké demokrat, tá veľká demokratická otázka, teda či by sme mali vytvoriť fundamentálne právo, ktoré ide ďalej, ako je len voľba Európskeho parlamentu a miestných volieb, a ktoré povie, že európsky občania môžu hlasovať nejaké veci, ktorá má európsky rozmer. Ďakujem pekne. A potom ešte tu pred vami jedna pani, čo sa hlási, a potom ešte tu niekto, a ešte hen tam niekto. A potom eh, už zotváram zoznam rečníkov, aby sme ešte mohli na to aj zareagovať. Čiže ak vystúpite stručne, tak potom môžu sa vyjadriť aj ďalšie. Takže najprv vy, pani, nech sa páči. Ďakujem pekne, volám sa Chema Martínez. My sme sa zúčastnili, zúčastnili tej verejnej konzultácie, ktorú spustila komisia, ktorá sa skončila v decembri a chceli sme hovoriť práve o demokratickej participácii. Hovoríme tu o zaujímavých témach. Občianstvo, mobilita, demokratická participácia a máme málo možností ako Európania demokraticky sa zúčastňovať a jedna z tých možností je hlasovať, e, pokiaľ ide o voľby do Európskeho parlamentu. A už teraz je náročné našich občanov presvedčiť, aby v týchto voľbách hlasovali, ale pokiaľ navyše ešte sú aj interné problémy, ako to spraviť, tak už naozaj je to veľmi náročné e, ísť voliť. Dávam konkrétny príklad zo Španielska. Mali sme tam e, volebnú reformu v roku 2011 a tam bolo napísané, že všetci európsky, teda španielskí občania, ktorí žijú v iných krajinách, je ich približne 2 milióny, tak môžeme e, hlasovať, ale je to veľmi náročné. V posledných voľbách do Európskeho parlamentu hlasovalo menej ako 2% Španielov, ktorí žijú v zahraničí. Čiže to znamená, že je tu ďalší e, problém ešte okrem tej európskej alebo celoeurópskej frustrácie. E, španielská spoločnosť nikdy nebola taká politizovaná ako dnes. Ľudia sa chcú zúčastniť na politickom živote a e, tento zákon to takmer znemožňuje tým ľuďom, čo žijú v zahraničí. A u nás v kongrese, keď sa volilo, tak hlasovali iba 100 tisíc Španielov, ktorí E, žijú v zahraničí, teda v posledných parlamentných e, voľbách. Čiže na toto sa prosím pozrime, aby európske inštitúcie pamätali na tom, aby všetci ľudia mohli e, v rovnakých podmienkach a nie príliš komplikovane hlasovať v takýchto voľbách. Dobre, ďakujem pekne. Pán Henke sa potom ešte tu a tu. Nech sa páči. OK. My name is Gerald Christian Heinke. German Christian Heinke, som z Nemecka a som tu spolu s doktor François Miné a sme spolu zakladateľmi a spolu prezidentmi Eurasok, Európsky výbor pre zavádzanie zákonného štatútu Európskeho združenia, e, neziskového združenia. Ja by som rád položil otázku panelu, ale konkrétne pánovi Nemcovi. Pán Nemec, vedeli by ste mi povedať, že štatút Európskej asociácie ako akcelerátora európskeho občianstva, pretože Keďže neexistuje európska legislatíva, európsky občania majú len právo organizovať sa podľa vnútroštátnych legislatív. Neexistuje žiadna možnosť zorganizovať európskych občanov, alebo európsky občania sa nemôžu organizovať na európskej úrovni. A 2. decembra som krátko hovoril s e, vedúcim kabinetu Jean-Claude Junckera, profesora Zelmajera, poved, ten mi povedal, že táto komisia nepríjme žiadne kroky v tejto oblasti. Mm, čo sa týka však desiatich priorít, e, predseda komisie Juncker 15. septembra v Európskom parlamente, konkrétne v bode 10, spomenul posilnenie demokracie v Európskej únie. Je pravdou, naozaj je pravdou, že komisia nebude konať v tejto veci? Ďakujem pekne. Dáma, neviem, ako sa volá, alebo nie, je to mladý muž, nech sa páči. Dobrý deň. Mám otázku na právo iniciatívy. Hovorili sme tu o ECI a či už je to SR e alebo nejaký iný nástroj. Pýtam sa panelistov, čo si myslia o strachu ľudí, ktorí E, v podstate uvádzajú ID, identifikačné karty v celom procese, pretože podľa mňa, ak môže niekto navrhnúť legislatívny akt, to neznamená, že títo ľudia dostanú to, čo chcú. To znamená, legislatívny orgán potom to zohľadní a spracuje a možno modifikuje, zmení alebo jednoducho povie nie. Ale momentálne máme tzv. nástroj na to, aby sme to spravili, ale jednoducho sa to celé skončí skôr, ako to vôbec začne. Čiže čo si myslia panelisti? Ja neviem, niečo navrhnete a automaticky môže na to ísť a nie. Ďakujem pekne. A posledný rečník. A potom poprosím panelistov, aby zareagovali. Dobrý deň, príjemný, príjemné popoludne. Alessandro Dženky. On veľmi stručne. Problém malej účasti voličov medzi mladými je veľmi relevantný. Súhlasím so pani Spinelli a eh, ich navrhovými riešeniami. Nemali by sme hľadať nejaké odborné technické eh, nápravy, ale sociálne prístupy, jednoducho odstraňovať prekážky, ktoré e, bránia ľudí, využiť komunikáciu, sociálne médiá, internet, ako sa tu už o tom hovorilo. To by určite mohlo byť súčasťou riešenia. A hodne sa o tom diskutuje. V každom prípade nepotrebujeme hľadať rôzne riešenia, ako napríklad enkryptované e, doklady totožnosti, špecializované ID na miesto jednoducho digitálneho dokladu totožnosti s dvojitou e, kryptáciou. Mm môžeme odstraňovať prekažky. Nie sú to iba hospodárske, ale aj sociálne. Zbavme sa týchto prekážok, ktoré bránia mladým ľuďom v tom, aby sa vyjadrili alebo za, zapojili do konečného výsledku volieb. Ďakujem pekne. Slovo dostavujú panelisti. E, na vás nepadla žiadna otázka, takže vám dám slovo ako prvému. Áno, ďakujem pekne. Niekoľkými slovami hovorí pán Nemic pria, priama demokracia versus zástupná demokracia, no ja nie som presvedčený o tom, že priama demokracia je lepšou ako reprezentatívna demokracia. Reprezentatívna demokracia, tak ako poznáme v Európe, nevylučuje participatívnu demokraciu, pretože ja participatívny e, vnímam nie tak, ako že ľudia idú hlasovať, to je riadny demokratický proces, ale participatívny znamená, že ľudia sa zapájajú a majú možnosť mať dopad aj na veci, ktoré sa dejú mimo volieb. To sa vraciam k tomu, čo som povedal, že musíme uh, hovoriť ľuďom o úspešných prípadoch toho, ako sa ľudí zapája, ľudia zapájajú do politického procesa, men, procesu a menia e, uh, veci v Bruseli aj počas volebného obdobia Myslím si, že dnes je takáto demokracia a vidíme, že ľudí je potrebné povzbudiť, je potrebné im povedať, že Uh, svet sa dá zmeniť inak ako len hádzanie molotových koktejlov na domy, kde bývajú žiadatelia o azyl. Čiže musíme opätovne zaangažovať ľudí do, no, cez normálny spôsob menenia veci v riadnej demokracii. Čím viac sa nám to podarí, tým lepšie. Chceme cezhraničnú angažovanosť, a momentálne sa zameriavame na politické strany, pretože e, v členských štátoch máme problém s tým, že iba štátni príslušníci nejakého štátu môžu vytvárať politickú stranu alebo môžu byť členmi nejakej politickej strany. A či e, E, predseda kabinetu, šéf kabinetu pána komisára Junckera povedal, že nič počas tohto volebného obdobia komisie nič nespravia. E, je to pravda, ale to neznamená, že vaše názory nie sú dobré. Mám záujem o vaše názory a pozrieme sa na ne určite radi, pretože všetko, čo môžeme spraviť preto, aby sme posilnili angažovanosť ľudí v Európe a demokracie, môže byť len dobré. Otázke ľudí ktorí hlasujú v národných voľbách mimo e, v podstate krajiny, kde žijú. Tu sú dva názory. E, jeden tvrd, podľa jedného názoru ľudia by mali voliť tam, kde bývajú. To je právo občanov, to je ten smer práva občanov. To už sa snažíme teraz. Ľudia môžu voliť tam, kde bývajú, v komunálnych voľbách a v európskych voľbách. To už je teraz možné. A potom je druhý myšlienkový prúd, podľa ktorého ľudia, ktorí odídu z domova, tak čo na chcú voliť, tak musia ísť domov. Zmluva, podľa zmluvy, je, zmluvy sú podľa toho myšlienkového e, smeru, že ľudia volia tam, kde bývajú. Takže právny základ na to, aby sme mohli donútiť členské štáty k tomu, že tí, ktorí odišli z domu, musia voliť doma, Neviem, či to je možné. Viem, o čo vám ide, ale koncept občianstva je trošku iný. Ďakujem. Pán Jolajnen chce niečo povedať? Áno, mali by sme prizvať mladú generáciu, aby participovala na európskej demokracie, na európskych voľbách a preto sme odporúčili znížiť vek 16. E, od 16 v Rakúsku napríklad sa už voliť môže a takisto navrhujeme zavedenie elektronického Um, hlasovania vo voľbách. Mali by sme zvýšiť európsky rozmer, to, čo tu chýba, európske politické strany, tak ako to bolo jasne vyhlásené. Všetko, čo môže posilniť európske politické strany v procese európskych diskusí a predvolebných kampaní, by pomohlo. Kľúčom je zavedenie európskeho zoznamu, ale je potrebné zabezpečiť tzv. špicen kandidátov na budúce. A posledná vec, tu správne to vyjadril občan EÚ, že si musíme dať pozor. Národné občianstvo, aby národné občianstvo nešlo proti európskemu občianstvu. Sú tu veľké obavy a je tu stále viac národných referent o európskych otázkach. To sa podporuje. A my sme spoločenstvom 28, takže aj keď sa rozhodnete iba v jednom členskom štáte, ešte stále vám ostáva ďalších 27. A potom tu je taká zložitá otázka toho, že dokonca aj v parlamente poviete, no dobre, toto je demokracia. Áno, áno, je to demokracia, ale je to naozaj nebezpečné a ja by som potom povedal, tak diskutujme o európskom referende. Prečo nie? o európskom referende alebo e, referende európskych práv a chce mať e, v podstate väčšiu angažovanosť a priamu demokraciu. Ďakujem pekne. Európ, všetky iniciatívy európskych občanov nie sú také jednoznačné, treba ich ďalej rozvinúť. Po druhé, reakcia na pána Nemica. Je tu veľa akademických argumentov o tom, že redistribúcia právomoci, presun od legislatívcov, zákonodárcov smerom k neovládnym organizáciám nutne prispieje k, k poklesu časti voličov. Jednoznačne je tu korelácia, možno, že aj príčinný vzťah, ale určite je to zložité celé. Takže áno, chceme mať občianskú spoločnosť, ale potom nebuďte prekvapení, keď nikto nechodí voliť pretože ak zákonodáci už nemajú moc, tak e, potom nie je prečo chodiť voliť. Európske hodnoty ako ďalšia téma. Tu zaznela tá otázka. Ja som pochopil tú otázku tak, že je tu akýsi daný súbor európskych hodnot, vyritých do kameňa. Ja by som nesúhlasil, pretože hodnoty sa stále, stále spochybňujú, diskutuje sa o nich aj z toho skeptického pohľadu a demokracia požaduje, aby sme vypočuli všetky názory, aj skeptické názory, všetky hodnoty všetkých občanov. Ak nie, tak im popierame občianstvo. A posledná vec sa týka mladej generácie. Áno, ale nezabúdajme, že ľudia od 20 do 30 môžu žiť 120-130 rokov cez technológiu a tak ďalej. To znamená, spoločnosť sa presúva do spoločnosti starnúceho obyvateľstva, čiže mladých bude stále menej a menej, čiže v podstate e, demokracia bude v rukách tých starších od 65 a viac, vrátane mňa. Andrew, problém je v tom, že momentálne zmluvy sú obmedzujúce, sú tam samé zákazy toho, čo sa nedá e, v zmysle, ako sa nedá zlepšiť reprezentatívnosť v demokracii. A dúfam, že parlament pri príprave svojho balíka pre najbližšiu zmenu zmluvy tam vloží aj reformu článku 22 zmluvy o fungovaní Európskej únie a rozšíri e, v volebné právo na všetkých občanov EÚ v národných parlamentných voľbách a v referendách o európskych otázkach. Myslím si, že by sa mali aj oslabiť obmedzenia e, európskych občanských iniciatív. E, tu sa hovorí, že sa môže navrhnúť cez občanskú iniciatívu iba legislatívna iniciatíva. Podľa mňa to je absurdné ja som e, si vždy myslel, že ECI by mal byť, e, by mal byť akýmsi hnutím, ktoré by nútilo inštitúcie zvážiť, zohľadniť všeobecné kampane politických reforiem. Čo sa týka týka postupu kontroly vlastných národných parlamentov, tu súhlasím s kolegom, že určité skúsenosti už existujú, predovšetkým v škandinávskych štátoch a tie sú dosť plodné. Ale ak budeme klásť príliš veľkú váhu na mávanie s kartičkami v mene národných e, otázok, v mene národných obav, tak ako sme to videli v britskom rozhodnutí 19. februára, kedy rada absurdne súhlasila s možnosťou červenej karty tohto typu. To mi pripadá že sa to uberá zlým smerom. Ak by to bolo podľa mňa, to by som úplne zrušil systém včasnej výhrady a mohol by som národným parlamentom, aby sa vyjadrovali ku všetkému, ku všetkým aspektom v európskych záležitostí vo všetkých fázach legislatívneho procesu. Ďakujem, Ida Sevensen. Áno, ďakujem pekne. Ja zareagujem na otázky, alebo teda reakcie o volebnej účasti mladých ľudí. Súhlasím s tým, že participatívna demokracia je viac aj o tom, čo sa deje vo volebnom období, nie len v deň volieb a technickými riešeniami nezvýšime volebnú účasť. Ako ste povedali, sociálne médiá sú súčasťou riešenia. Ale veľmi často, keď hovorím o týchto veciach s politikmi, tak od nich počujem, dobre, zapájeme mladých ľudí, poďme na tie médiá, čo sa nazývajú Facebookov a zistíme, koľko pozitívnych odpovedí nám dajú. Zapájajme sa do diskusie s mladými ľuďmi. hovorím a potom, keď pri, ja, pri, Mm, keď prijímame politiky a rozhodujeme o veciach, ktoré majú dopad na mladých ľudí. Ja nechcem samostatnú štruktúru jedn, účasť jednu pre mladých ľudí a druhú pre skutočné rozhodovanie. A preto naďalej trvám na tom, že sa musíme pozrieť na to, ako zapojiť mladých ľudí už do existujúcich štruktúr vrátane e, hlasovania, e, volenia sú aj technické riešenia, ktoré môžu zvýšiť účasť mladých ľudí na voľbách. V Dánsku máme volebné miestnosti v školách, v knižniciach aj v McDonald's a tým sme pre mladých ľudí zvýšili účasť na voľbách. Dali sme volebné miestnosti tam, kde sú mladí ľudia, zaslali sme textové správy mladým ľuďom a pripomenuli sme im, že o dva dní sú voľby. Zaslali sme im potom ďalšiu inej skupine, že sme im povedali, že voľby sú dnes a tým sa zvýšila účasť na voľbách oveľa viac. Jedna z teórií je o tom, že mladí ľudia nie len jednoducho odkryškujú niečo, ale využijú túto príležitosť voliť a keď majú prístup k voľbám, tak si vyhľadávajú informácie, aby vedeli, prečo volia za tých, ktorých volia Áno, technické veci môžeme spraviť preto, aby sme to mladým ľuďom sprístupnili, aby našli informácie a aby sa mohli naozaj zajmať o politické diskusie. Ďakujem pekne. Posledná panelistka, veľmi stručne, lebo tu bola jedna konkrétna otázka od pána európskych e, občanských iniciatívach. Týkal sa to práva, iniciatívy a neochoty občanov uvádzať osobné údaje. Chcem len potvrdiť, že európske občanské iniciatívy sú nezáväzným nástrojom. Je to nástroj podľa zmluvy, ktorý usmerňuje agendu e, v podstate je to iba výzva na komisiu, aby predložila legislatívu, ale komisia v rámci aktuálnej ústavného usporiadania si zachováva právo iniciatívy a určite momentálne to nemôžeme prekročiť. Nemôžeme prekročiť to, čo má Európsky parlament a rada ako nástroje na navrhovanie legislatívy. Na druhej strane môžem potvrdiť, že je tu veľká neochota občanov poskytovať osobné údaje ak to bola otázka, nie, neviem, či som ju správne pochopila, môžeme o tom diskutovať neskôr, veľká neochota. A to je jeden z problémov implementácie e, Európskej občianskej iniciatívy, je tu disproporčnosť medzi komplexnosťou údajov a tým, aké osobné údaje členské štáty žiadajú občanov, podpísali iniciatívu, v, e, keď to porovnáme s nezáväzným charakterom tohto nástroja, nie je v tom jednoducho logika a musíme s tým niečo spraviť. Ďakujem. Začali sme už e, pred 4 minútami, už presahujeme a už sme v čase ďalšieho panelu, takže sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili, ktorí tu ostali a chcem vás požiadať, aby ste ostali aj na ďalší panel, ktorý bude určite minimálne takisto zaujímavý, ako bol tento. Ďakujem pekne všetkým panelistom. Thank you very much for leaving the... Ďakujem veľmi pekne, že tí, ktorí chcú odísť, odídu v tichosti a tí, ktorí chcú zostať, naozaj zostanú. Vidím, že žiadna reakcia. Sorry? You can, you can use the, yeah. Thank you. Uh, those who leave, thank you. Ďakujem veľmi pekne. Tí, ktorí odchádzate, tak odíte. Tí, ktorí ostávate, tak ostaňte. Ďakujeme vám všetkým. Výborne. To je naozaj veľmi dobre. Ďakujem. Ale naozaj, keď odchádzate, tak už odíďte. Dobre, takže začneme. Ďakujem je čas na posledný panel, čiže štvrtý panel dnešného programu, kde budeme hovoriť o občianských e, právach, e, obratiť sa na Európsku úniu. E, tie hlavné témy, o ktorých budeme dnes hovoriť, bude o zvyšovanie povedomia, o spôsobe angažovania sa v EÚ politikách a správo na petície od teórie ku praxi Chcel by som teraz privítať moju, uh, moju kolegyňu, pani Jude Kirton Darling. Nech sa páči, máte teraz slovo a môžete predniesť vašu prezentáciu. Máte k dispozícii 7 minút, tak prosím, ak to bude možné, snažte sa, pridržte sa toho. Ďakujem, pokúšim, pokúsim sa, hovorí pani Darling chcela som vám povedať na začiatku niečo o mne, pretože téma tohto panelu, tohto vypočutia je nesmierne zaujímavá z môjho pohľadu, pretože som členkou Európskeho parlamentu od roku 2014. Predtým e, som bola e, lídrom v Európskom odborovom e, združení, kde som bojovala za práva mnohých pracovníkov, ale aj tých, ktorí neboli zastúpení e, v európskych inštitúciách. A teraz na výbor, e, ktorom som členkou na výboru PETY, hovoríme o občanoch, ktorí bojujú za svoje vlastné záujmy a ktoré bojujú za to, aby e, sa im dala pozornosť. A bola to naozaj veľmi obohacujúca skúsenosť od mája v roku 2014 niečo, čo považujem za privilegium a česť. V zásade si myslím, že budúcnosť Európskej únie závisí na zvýšenej demokratickej participácii. To znamená aj v priemyselnom hľadisku, to znamená z hľadiska e, práva zamestnancov priamo na pracovisku, ale aj zvýšenie parlamentnej demokracie, to znamená zvýšená relevantnosť a úloha Európskeho parlamentu, ako aj priamej demokracie, e, to znamená právo e, európskych občanov poukázať na problémy prostrednícom petície a obratiť sa na Európsky parlament a ovplyvniť jeho agendu. Takže Aktivity výboru PETI sú mi veľmi blízke, ale sú nesmierne aj dôležité, pretože sú súčasťou Európskeho parlamentu, koho eh, agenda je určená európskymi občanmi, pretože našu agendu určujú petície, ktoré dostávame od eh, občanov a sme kľúčovým mostom medzi občanmi a európskymi inštitúciami. A je to jeden z najlepších spôsobov, akým sa ľudia môžu vysporiadať e, so svojimi e, problémami. Nielen prostrednícom rady a e, komisie. Takže tento široký obraz, ktorý dodáva na dôležitosti výboru PETI, ja sa vyslovím aj kritickejšie na adresu Európskeho parlamentu, avšak eh, popri nás eh, zvyšok Európskeho parlamentu nechápe eh, význam a významnú úlohu výboru PETI a našou úlohou je teraz zlepšiť to prepojenie medzi výborom PETI a zvyškom parlamentu. V roku 2009 Petičný výbor dostal 2000 petícií v roku 2014. Tu už bolo 3000 petícií. Ich počet sa neustále zvyšuje a všetky petície musia prejsť testom prípustnosti. Obvykle e, petície sa považujú za neprípustné, pokiaľ e, nespadajú do pola pôsobnosti európskych inštitúcií. A približne 1070 petícií bol posúdených ako nepripustných, ale viem, že z práce tohto výboru, že pokiaľ e, nájdeme spôsob, ako ich sprípustniť, e, snažíme sa o to e, len e, preto, aby sme dodali a vypočuli hlas týchto občanov. Celkový obsah a rozsah týchto petícií sa obracia na parlament, e, výbor a takisto aj na radu a komisiu na rozličné problémy, a ktoré majú zabezpečiť, aby odpovedali na tieto problémy efektívne a e, v rozumnom čase. Samozrejme, e, ten rozsah záležitostí a problém, problémov spôsobuje, že poslanco, poslanci sa stávajú odborníkmi, tak povediac, na všetko, z každého rožku, trošku ale je tu samozrejme aj závažná otázka zdrojov, pretože na to, aby sme zvládali celý tento rozsah výhrad, naozaj potrebujeme adekvátne zdroje ako výbor, aby sme sa s nimi vedeli vysporiadať po technickom hľadisku a to samozrejme v priateľnom a zmysluplnom čase. A myslím si, že robíme pomerne dobrú prácu ja som ale zase človek, ktorý vidí vždy pohár ako poloplný ale myslím si, že prístup niektorých e, členských štátov e, je problematickejší, čo sa týka e, našich voličov. A keď som si vypočula debatu o volebných právach a zúčastnila som sa niekoľkých panelov, keď sme hovorili o volebných právach občanov Spojeného kráľovstva žijúcich mimo krajiny, naša E, vláda e, bola veľmi rada, že všetky volebné práva budú rozšírená pre expertov. Avšak e, to nebolo dodržané, takže čelíme teraz o referendu o zotrvaní v Európskej únie, kde občania žijúci mimo Spojeného kráľovstva nebudú mať vôbec slovo o tom, kde sa ich krajina bude o pár rokov nachádzať a to je e, frustrujúce. Niekedy, e, keď sú takéto výhrady, nemáme tú účasť a e, potrebnú podporu zo strany členských štátov. Jednou z oblastí, kde si myslím, kde je veľmi dobrá spolupráca, je práve úrad Európskeho ombudsmana. A budeme od nich aj počuť. Avšak záležitosti ako občianské výhrady od TTIP, E, problémy utečencov, migrantov a Frontexu, vzťahy medzi jednotlivými európskymi inštitúciami, ktoré môžu zvýšiť e, podiel e, občianských hlasov, ktoré majú zvýšiť význam takýchto príhovorov. A myslím si, že to je veľmi efektívne. Je trošku paradoxné, že v čase, kedy Európska únia má skôr negatívne správy v členských štátoch. Ľudia, ktorí sa angažujú, je čoraz viacej. Musíme zabezpečiť, aby takáto angažovanosť bola aj kvalitatívne na úrovni. Spojené kráľovstvo, moja domovská krajina, bude organizovať referendum, ktoré rozhodne o tom, či budeme súčasťou Európskej únie alebo nie. Avšak v roku 2014 sme dostali e, oveľa viacej petícií zo Spojeného kráľovstva ako z Polska či e, Francúzska. To sú krajiny, ktoré sú porovnateľnej veľkosti. Sú tu komplexné dôvody, ktoré za tým stoja, ale myslím si, že jedným z prvkov je ten, že petícia je kľúčovou súčasťou demokratickej participácie. Ešte niekoľko záležitostí, ktoré by som chcela zdôrazniť o tom, prečo ľudia organizujú petície a prečo chceme, aby sme vypočuli ľudí. Čo petičníci mne hovoria, že do petícií a prostredníctvom petícií majú šancu vysloviť sa vlastným hlasom a prihovoriť sa k európskym inštitúciám, tak k poslancom, ako aj k rade. Je to inštitút e, akejsi poslednej záchrany. Potom, e, čo sme, čo sme to vyčerpali, e, pravdepodobne občania sú už frustrovaní a vyčerpaní. A je to zároveň aj príležitosť, ako vrhnúť svetlo na niektoré e, záležitosti. E, videla sme to aj v mojej krajine, kde e, pracovníci viedli veľmi dlhý boj, ktorý vyústil nakoniec v štrajk. A myslím si, že jednou z vecí, ktorú musíme povedať, že čoraz viacej petícií sa týka základných práv. Tu si odvádzame našu prácu o vzťahu medzi E, chartou základných práv a petícia, ktoré dostávame. Avšak musíme nájsť spôsob, ako zabezpečíme, že charta základných práv v kombinácii e, s právom na petície e, naozaj vyhovie želaním, želaniu ľudí. Je veľmi dôležité, aby sme zdvihli verejné očakávania ľudí v tom, že ich problémy budú vypočuté Takže aby som to zhrnula, právo na petíciu je kľúčovou, kľúčovým aspektom našej európskej demokracie a potrebujeme eh, eh, podporu pri vypočutí eh, ľudí, ktorí sú podpísaní pod petície a musíme toto vypočutie zorganizovať na čas, aby ľudia zbytočne nečakali, aby sa nám tu nehromadili nevybavené petície a musíme sa vysporiadať aj so záležitosťou základných ľudských práv a práva na petície. A musíme neustále lepšie prepájať národné petičné výbory a e, výbory e, v nadnárodných ustanovizniach a respektíve aj regionálnych zastúpeniach musíme postihnúť e, toto previazanie s európskym ombudsmanom aby sme, aby sme mohli vypočuť v európskych inštitúciách práve týchto ľudí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, darling, za vašu naozaj dlhší príspevok. Ďakujem. Chcel by som teraz privítať pani, ba, pane Beate Gminda, ktorá zastupuje úrad Európskeho ombudsmana. Nech sa páči, pani Gminder, máte slovo na 5 minút. Prosím, ak to bude možné, dodržte rečnícky čas. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Je veľmi príjemné tu dnes byť a chcela by som sa poďakovať e, za komplimenty, e, ktoré som si vypočula na adresu Európskeho e, ombudsmana. Samozrejme, my máme v zásade e, trochu iný vzťah e, s výborom e, PETI. My sa snažíme zvyšovať administratívne štandardy naprieč všetkými európskymi inštitúciami, tak orgánmi, ako aj inštitúciami. A samozrejme vysporiadať sa so sťažnosťami európskych občanov, čo sa týka organizácie. Dostávame ťažnosti, e, či už od občanov, e, e, zástupcov a združení v odvetviach, ako aj občianského sektora a dostávame približne 4000 šťažností ročne. A mnoho z nich, a tu je skúsenosť podobná s výborom PETI, takže musíme väčšinu ľudí sklamať, pretože tieto stiažnosti eh, nespadajú eh, do našej pôsobnosti pretože nemôžeme sa ich sťažnosťami častokrát eh, zaoberať, pretože sa týkajú implementácie, technické implementácie legislatívy, alebo niekedy sa to týka aj problematiky domácej politiky, ktorými sa nemáme ako vyjadriť. Avšak 400 sťažnosti, ktoré sú prípustné. Väčšina z nich sa týka nedostatku transparentnosti a prístupnosti eh, k dokumentom a nedostatočnému prístupe eh, a v konečnom dôsledku aj participácie ako napríklad získovanie prístupu eh, k informáciám o stretnutiach a tak ďalej. Toto je samozrejme jedna z našich veľkých záujmov, aby sme zlepšili transparentnosť inštitúcií Európskej únie. Ombudsman hovorí, že transparentnosť je nesmierne dôležitá vo všetkých európskych záležitostiach a takisto je to aj v záujme e, práv občanov, pretože keď viete, o čo ide, môžete sa lepšie na tom zúčastniť jedným z najprominentnejších zisťovaní je spôsob, ako do akej miery sú e, zákonodarci transparentní pri e, svojich rozhodnutiach. Hovoríme o trialógu e, na Rade komisii a parlamente, ktoré sa vykonávajú veľmi efektívnym spôsobom, avšak e, to ide na úkor e, transparentnosti e, v oblasti trialógu ktoré by mali byť zdieľané s ľuďmi, ktorí o to stoja. Je nesmierne pre nás dôležité, aby sme odzrkadlili potreby občanov a na to ich musíme vypočuť. A keď sa pozrite na tie sťažnosti, ktoré dostávame, pre nás je veľmi dôležité, aby sme ich vypočuli e, osobne a porozprávali sme sa s občanmi a vypočuli si ich sťažnosti. A e, častokrát zistíme, že inštitúcie konali správne Avšak pre nás je dôležité aj mať aj spätnú väzbu a mať angažovaných e, občanov, aby sme mali lepšie zaangažovanie, e, čo sa týka riešenia e, sťažností na našej úrovni. S tými sa snažíme vysporiadať, avšak samozrejme aj vysporiadanie sa s občianskými európskymi iniciatívami. A musíme sa zamyslieť na to, prečo nemôžeme v niektorých záležitostiach e, občianských iniciatív konať e, a ako výzvu svetom tým ľuďom, e, ktorí sa podujali na to, aby vyzbierali všetky tie podpisy. A na to, čo by výbor mal urobiť Samozrejme, množstvo sťažností sa týka aj transparentnosti ohľadom rokovania o TTIP. Toho sme si vedomí a toho, čo, aké návrhy predkladá rokovací tím. Preto ten kľúčový fokus je zamerať sa na občanov a vzhľadom na to, by som chcela povedať, že budeme radi, keď sa budeme môcť vysporiadať s väčším množstvom e, sťažností, aby sme zlepšili štandard európskej administratívy a boli súčasťou politického dialogu. Thank you very much, Ďakujem veľmi pekne za váš, za váš príspevok, ktorý bol na čas. Ďakujem. Uh, our next contributor is Herr Karl Heinz. Ďalej Karl Heinz Lambert prvý podpredseda výboru regionu. Nech sa páči. Vítajte, pán Lambert. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Keď chceme vykonávať dialog, tak musí niekto aj hovoriť. A niekto nám zase musí počúvať. A pokiaľ možno, e, treba aj spoločný jazyk. Bola tu veľká snaha o participáciu v Európe už niekoľko desaťročí a napriek tomu dnes musíme povedať, že sa nachádzame v situácii, ktorá je naozaj veľmi citlivá. Už si v Európe veľmi nerozumieme, veľa sa hovorí, ale každý hovorí cez druhého. A ja už som v politike skoro pol storočia či už vo výbore regionov alebo predtým v regióne samotnom. A musím povedať, že európska konštrukcia je veľmi zraniteľná a to je preto, lebo nezdielame dostatočne tie isté hodnoty. Podľa mňa občianský dialog je veľmi dôležitý a u nás v našom eh, regióne, kde máme aj kolegov, ktorí hovoria po nemecky, sme na hraniciach vlastne s Nemeckom, s Francúzskom a s Luxembursku a, Luxemburskom a tam je tá teda pridaná európska hodnota každý deň e, veľmi viditeľná. Bol pre mňa veľký šok pred pár mesiacmi, keď som sa dozvedel e, po niekoľkých desaťročiach, že musím e, pri, e, pri tých hraniciach e, prejsť cez hraničnú kontrolu. A naposledy sa mi to stalo ešte, keď som bol malé dieťa. takže bol to na, naozaj pre mňa šok a treba opäť dať príležitosť európskym občanom, aby sa vyjadrili, ale zároveň treba mať aj istý signál. Tí ľudia, ktorí najviac dnes hovoria o Európe, to sú tí, ktorí spochybňujú Európu, protestujú proti Európe. Stačí sa pozrieť na výsledky v troch lender e, v Nemecku, teraz v nedelu, a uvidíte, že naozaj pre mnohých ľudí Európa dnes je nepriateľ. Nie je to už nádej lepšieho života, ale je to niečo, čo sa ľudia boja. Treba to zmeniť, treba mať e, nový e, narratív e, a proste celé to tak nejako na novo naštartovať. A aj náš výbor k tomu chce prísť prispieť. E, naozaj regionálne a lokálne orgány už veľmi dlho predstavujú e, dôležité miesto, alebo prvé miesto tej participácie. Participácia sa najlepšie organizuje tam, kde je najbližšia e, k ľuďom. A pokiaľ toto celé transponujeme nejakým spôsobom na Európu, tak je myslím, že jasné, že dnes odkaz Európy sa nedostane k ľuďom a ľudia nebudú mať chuť e, pozitívne hovoriť o Európe a k Európe jedine vtedy, pokiaľ sa tieto úrovne stretnú v rámci nejakého, e, nejakého lokálneho alebo regionálneho spoločenstva, pretože to je samozrejme ľahšie e, svoju starostu osloviť ako nejakého človeka, ktorý chodí na Európsku radu, na samity. Európska únia E, rôznymi spôsobmi podporuje tento dialog a veľmi sa snaží o dialog, o komunikáciu. Dnes ste hovorili o občianských iniciatívach napríklad a môžeme takisto hovoriť o tých mnohých kontaktoch, ktoré prebohli v rámci e, programu Európa občanov, v rámci programu teda pre občianstvo. Môžeme tam naozaj hovoriť o desiatkách e, projektov, ktoré sa robia s podporou Európskej únie, ale nestačí to, ako vidíme. Treba teda nájsť nové veci na podporu e, aktívneho občianstva a participatívnej demokracie. Výbor regionov v tejto veci e, prijal e, jedno stanovisko o prepájení Európy a občanov, o lepšej spolupráci na miestnej úrovni a myslím, že naozaj, keď sa budeme približovať k ľuďom v ich konkrétnom kontexte to je to najlepšie, čo môžeme e, spraviť, e, aby bola istá pridaná hodnota pre ich konkrétnu situáciu. Výbor regionov organizoval nejaké diskusie, e, napríklad v Namure, v Belgicku, v Miláne, v Taliansku, takisto v Chorvátsku, takisto v Španielsku, vo Vilniuse, v Litve. A tieto regionálne a lokálne diskusie nám naozaj ukázali, do akej miery existuje záujem o túto diskusiu, pokiaľ naozaj hovoríme jazykom občanov a nevyužívame iba taký ten technokratický jazyk, ktorý znamená, že ľudia, ktorí sa zúčastňujú na stretnutí, e, sú potom ešte viacej sklamaní ako predtým, keď tam prišli. A naozaj treba dať ľuďom dôveru, aby mohli veriť v túto pridanú hodnotu Európy. Je to o to dôležitejšie, že veľké výzvy v týchto dňoch, či už je to utečenská kríza, či už je to nezamestnanosť mladých ľudí, či už eh, je to dekompozícia Európy v súvislosti s Brexitom a ďalšími snahami. To všetko sú veci, ktoré môžu prebehnúť iba vtedy, pokiaľ ľudia budú do toho zaangažovaní. A naozaj participácia, účasť je niečo, čo môže vy zlepšiť e, transparentnosť celého e, procesu a v tejto veci ešte treba spraviť toho a povedať veľa. Ale hlavne by sme si nemali zúfať. Napriek tomu, čo som všetko teraz povedal o tých veciach aj negatívnych, e, kritických, som najďalej presvedčený, pretože ja už v mojom veku ťažko, ťažko zmením názor, že neexistuje e, žiadna iná alternatíva ako ďalšia integrácia v Európe. Žiadnu veľkú výzvu nemôžeme vyriešiť na úrovni jednej strany. Aj keď, e, teda zo strany jednej krajiny, aj keď e, je to veľká krajina. Čiže naďalej musíme sa snažiť komunikovať s ľuďmi, musíme sa snažiť ísť týmto smerom, treba naozaj hovoriť v prospech e, a podporovať kultúru účasti. Musíme sa snažiť pracovať veľmi konkrétne na všetkých týchto veciach, e, konkrétnymi príkladmi. Napríklad tu máme konkrétny príklad vo Valonsku a tak ďalej. A sme teda naďalej ľudia, ktorí si veria, ale je to v každom prípade boj, ktorý nie je vyhraný aj zďaleka a treba sa snažiť o, o to, aby sme Európe dali to miesto, ktoré si zaslúži a potrebuje, pokiaľ má riešiť naše problémy dnes aj zajtra. Ďakujem pekne, pán Lamberts. Ďalej, pán Jean-Paul Gozes, ktorý je poslancom za e, výkonný výbor Roberta Schumana. Dobre to hovorím? Áno, ďakujem pekne. Takže nech sa páči. E, ďakujem, pán predseda. Už sa nebudem vrácať k tým pravidlám, ktoré o tom európskom účastve hovoria. Už to bolo pripomenuté a teraz e, naozaj hovorím o tom, e, ktoré problémy tu sú a bolo to už kolegom dobre povedané. My sa snažíme lepšie vyjadriť očakávania našich občanov a európske občanstvo predstavuje nástroj dynamizácie a demokratizácie tých kruhov, ktoré príjma rozhodnutie na európskej úrovni. Ale aby to v, v praktickom zmysle sa dalo aj pocítiť, treba, aby sme pedagogicky pracovali voči našim občanom. A to sa veľmi nedeje, najmä v v kontexte toho, že naozaj e, európska idea momentálne prechádza s tou krízou. E, európsky projekt teda potrebuje taký nový stimul a to nebude možné v súčasných okolnostiach, pokiaľ nebudú naozaj spoločne konať inštitúcie, pokiaľ sa nebudú uverejňovať štúdie, ktoré budú presné a dobre vyargumentované, nebude sa jasne komunikovať e, a objektívne a kvalitne E, pokiaľ ide o výzvy, ktoré nás čakajú v budúcnosti. V každom prípade treba podporiť iniciatívy tých, ktorí sa snažia podporovať európske myšlienky a sensibilizovať našich občanov, pokiaľ ide fungovanie európskych inštitúcií. V Bruseli treba e, v tomto smere konať E, takisto aj naša nadácia Roberta Schumana je v tejto oblasti uznávaným aktérom. E, našu prácu vykonávame transparent, transparentným spôsobom, veľmi angažovane, ale máme čoraz viac problémov financovať naše aktivity, keďže sa to veľmi škrtá, úspory a tak ďalej. A potom je tu tá otázka imigrácie utečencov, nastáva strach, nastáva väčšie záujem o bezpečnosť, to sú nové priority komisia práve preto nadácia Schumann rovnako ako aj iné, nadácia napríklad nadácia Jacques Delors, ktorí teraz e, vystupovali, si zaslúžia pomoc od komisia do Európskeho parlamentu. A tento e, pedagogický rozmer e, vykonávajú aj tieto európske domy a takisto aj E, ďalšie iniciatívy, ktoré sú zamierené, ale tieto organizácie nemajú tie financie, ktoré by mali mať, chýbajú im peniaze a ako dobre viete, práve tie dotácie z verejného zdroja častokrát idú v súčasnosti smerom dole. A o to väčšiu spolnosť majú politické strany, či napravo, či naľavo. E Európa e, nie je témou politických strany iba vtedy, keď e, respektíve je, ale iba vtedy, keď je to niečo negatívne. Napríklad aj francúzske médiá, aj médiá v iných krajinách veľmi málo hovoria o európskej politike a najmä v televízii. A je to nedostatok, ktorý je spomenutý aj v nedávnej e, správe poslancov Kareša Trekie z francúzského senátu, kde je jasne napísané, že máme momentálne jasnú potrebu e, interpretácie európskych otázok e, v európskych médiách. Bez toho to nepôjde a musia sa naozaj snažiť. Ďakujem pekne. Merci, monsieur Gozes. Ďakujem pekne, pán Gozes. A ďalej pani Asia Kavraková, redaktorka European Citizen Action Service, teda EKIS, EKAS, pardon, Eh, aby aj ona eh, vystúpila a zareagovala v tejto diskusii. Nech sa páči, pani Kavarková. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja som sa snažila počas celého eh, dňa, ale teda rozmýšľala som, keď budem vystupovať ako posledná, či to je pre mňa plus alebo mínus, ale nakoniec som si povedala, že som taká optimistka, že to zoberiem pozitívne a naozaj musím Eh, hovoriť o niektorých témach, ktoré od rána sa tu spomínali. Tri také, alebo tri a pol témy. Misia EKAS je, aby sme umožnili občanom, aby využívali svoje práva a aby plne využívali výhody európskeho občianstva. A toto sme presne robili 25 rokov. Už teda do dnes. Na základe tohto som definovala 3,5 témy, k ktorým sa chcem eh, vyjadriť. Prebehli, prebehli rôzne štúdie Eurobarometra tak ďalej, kde je napísané, že 58 európskych občanov nevie, čo majú spraviť, ak sa ich e, práva nedodržiavajú. A mám na to jasné jasnú e, odpoveď, treba ísť na Europe Advice. Viem, že tu na to všetci vedia, ale aj tak by som chcela povedať, že chcem zdôrazniť ten kaskádny systém Európskej komisie. Iba by bolo jasné, pretože bola iba jedna osoba do obeda, ktorá hovorila o Solvit. My tiež e, hovoríme o nástrojoch, ktoré už existujú a ktoré fungujú a ktoré e, nemusia byť stále nahrádzané nejakými novými nástrojmi. Čiže tento kaskádny systém obsahuje Europortal, kam, kam keď idete, môžete tam nájsť e, mnohé informácie o vašich právach ako je o európsky občan, ale pokiaľ tieto informácie vám nestačia, ak máte konkrétny problém ako európsky občan, tak potom e, je tu e, naša služba, ktorá pracuje už takmer 20 rokov a naša sieť právnych odborníkov vám poskytne e, poradenstvo, pokiaľ ide o vaše právo voľného pohybu, alebo pokiaľ máte nejaké problémy, pokiaľ ide o prístup k sociálnemu zabezpečeniu, zdravotnému poisteniu, vytváranie podnikov, víza, akékoľvek iné formality, čokoľvek, čo súvisí s vnútorným trhom. Máme sieť e, právnych odborníkov v členských štátoch, ktorí zadarmo poskytujú právne poradenstvo európskym občanom do 72 hodín vo všetkých 24 oficiálnych jazykoch Európskej únie. Čiže v rámci tejto služby iba minulý rok sme poskytli právne poradenstvo 22 tisícom ľudí, čo predstavuje 9,5% navýšenie v porovnaní s prechádzajúcim rokom. Čiže znamená to, že e, členské štáty sú čas e, kreatívne, pokiaľ ide o to, ako zabrániť vymáhaniu týchto práv. E, európske občania teda potrebujú našu pomoc a ďalší krok kaskadného systému je Solvit, ktorý rieši národnú administratívu, pokiaľ ten prípad sa týka niekoho, čo sa týka, čo, čo je prepojené na národnú teda administratívu a potom je tam teda prepojenie medzi Yo Europe eh, portálom a Your Advice a tak toto v premostení riešime. Tak toto podľa mňa je služba, ktorá je veľmi pozitívna a ktorá by mala byť ešte známejšia eh, medzi európskymi občanmi. Toto som teda teraz povedal a videl som aj výsledky e, štúdie, ktorá hovorí, že dve typy práv, ktoré Európske občania poznajú najmenej, je koncilárna e, asistencia a takisto e, iné právne alebo legálne práva a je tu vec, ktorá ťaž, tiež ťažko implementuje proste keď im odpisujeme na ich žiadosti, tak treba tam dať aj linky na ich práva. Takže tých 25 e, tisíc ľudí, ktorým dávame poradenstvo každý rok, aby mali tieto dodatočné informácie o politických aspektoch európskeho občianstva a ich práv. Toto je niečo, čo generálne riaditeľstvo Justice si môže vyrokovať s ďalšími kolegami. A potom som zistila ďalšie veci nedávno, tu na kolegovia to možno budú vedieť, aj keď dožive, uvidíme. Iba sa chcem spýtať, no, vyzistím si to. Koľko z vás tu v miestnosti niekedy počulo o tom, že existuje taká možnosť, kde európsky občania môžu navrhovať nejaké návrhy, pokiaľ ide o európsku legislatívu, čo by sa teda mohlo novelizovať, zreformovať, zlepšiť, alebo kde môžu navrhovať nejaký, nejaké znižovanie administratívnej záťaže. Takže viete o takomto niečom? Prihláste sa, ak viete. Don't respond. It yeah. was a rhetoric question. Yes. <laughs> Áno, to bola taká retorická, uh, e, rešinská otázka. Ale bol som zvedavý, kto sa prihlási, pretože ja som členkyňa, členka tejto platformy uh, s aktérov pre lepšiu reguláciu a je to online platforma, v rámci ktorej v januári bolo predložených 250 návrhov na e, e, ostraňovanie e, alebo znižovanie záťaže európskej legislatívy a 99% z toho predložili podniky, pretože tie poznajú to, čo sa deje, vedia o tom. Čiže treba sa snažiť, aby sme informovali našich občanov o tom, čo sa deje pretože toto tiež e, vec, to, to, toto vylepšovanie legislatívy, ktorá by mala byť vnímaná aj z pohľadu občanov a nie iba z pohľadu inštitúcií a z pohľadu orgánov členských štátov, ktoré sú súčasťou tejto e, platformy, okrem teda tých hlavných aktérov. Čiže prosím, snažte sa, nájdite si to a popularizujte takéto niečo medzi vašimi občanmi. A potom posledná vec, konzultácie. Ja som videla tiež ďalšie zaujímavé číslo. To sa týka skutočnosti, že veľké percento, možno až 80% ľudí, e, že teda by mali mať e, možnosť verejnej konzultácie online e, spôsobom a s týmto tiež teda súhlasím, ale chcem povedať, že podľa nás konzultácie, ako sú navrhnuté a vykonávané Európskou komisiou v súčasnosti, nie sú nastavené tak, aby slúžili občanom, ale skôr organizovanému záujmu, čo je pochopiteľné. Myslíme si, že by mala byť nejaká ďalšia paralelná štruktúra, ktorá by slúžila vyslovene záujmu našich občanov, a zohľadňovali by sa konkrétne charakteristiky danej skupiny, napríklad mládež, tu na to dobre bolo povedané, že mladí ľudia nepôjdu predsa za tými e, aktérmi, malo by to byť naopak, pokiaľ poslanci alebo aktéry chcú e, zaangažovať mladých ľudí, tak mali by za nimi ísť, či už fyzicky alebo virtuálne. A takisto v súčasnosti moja organizácia pracuje na tom, analýzuje 25 príkladov crowdsourcingovania legislatívy všade inde na svete a je tam možno, že by sme vytvorili pilotný projekt crowdsourcovanej e, legislatívy a nemôžem si odpustiť následovnú e, pripomienku. Patrím tým ľuďom, ktorí si myslia, že by mali byť veľká revízia tejto legislatívy dnes a nie zajtra. A je tu možno jeden aspekt, ktorý som eh, prehliadla, ale je dôležitý a to síce uh, hovoríme o, legi- o revízii legislatívy, aby sa miera registrácie zvýšila, čo je veľmi dôležité, pretože opač, v opačnom prípade je veľké sklamanie. Ďakujem. Miška, má... Eh. Ďakujem pekne pani Kavraková za veľmi pedagogické vystúpenie. Ďakujem pekne. Pani Kavraková bola poslednou z panelistiek. Takže samozrejme chcel by som sa vám všetkým poďakovať za vaše vystúpenia, ktoré boli veľmi stimulujúce. A teraz otváram diskusiu. Ak... Po prezentácii panelistov opäť by som vám chcel pripomenúť, že ak chceme umožniť čo najväčšiemu počtu ľudí vystúpiť, som veľmi štedrý dnes popoludne, takže každý môže vystúpiť počas troch minút. Nech sa páči, kladte otázky panelistom, predkladajte návrhy, delte sa o svoje názory, ale zmestite sa do troch minút. Ďakujem. Takže poprosím o zoznam. Nevidím na menovku tu ani nemám, ale poviem, predstavím sa na hlas Aleksandra Najmovin, čo je riaditeľka Európskeho občianskeho fóra, je to európska sieť viac ako 100 združe, združení v Európe. Pracujeme pre, na občianskú účasť, na ochranu občianskú politického priestora na obhajobu e, občanov a organizácií občanskej spoločnosti a na to, aby ich hlas bol počutý a aby sa ich názory zohľadnili pri rozhodovaní. Som rada, že máme dnes príležitosť hovoriť o EU občanstve, ale musím priznať, že ma aj prekvapuje, že e už sa blížime k záveru dnešného dňa a ani jeden, nikto tu nehovoril o organizovaných občanoch alebo o organizovanom občianstve. A keď e, vnímame občianstvo podľa článku 20 v rámci práv, ktoré súvisia vo veľkej prí, veľkej väčšine prípadov s mobilitou. Je pravda, že hovoríme o jednotlivých ľuďoch, občanoch, ktorí požívajú svoje práva, ale um, európske zmluvy, konkrétne po Lisabonskej zmluve, dávajú oveľa viac príležitostí a práv, ktoré môžeme a ktoré by sme mali pripisovať európskemu občianstvu. Uh, hovorím o charte základných ľudských práv, ktorá sa stala primárnym právom. Hovorím o článku 11, ktorý áno, dnes sa tu spomenul, ale opäť hovoril sa o individuálnej účasti cez Európsku občanskú iniciatívu. Ja by som e, chcela upozorniť, ak to je teda potrebné, ale viem, že určite o tom všetci viete, o tomto článku 11, v ktorom sa spomína aj účasť organizovaných občanov cez e, organizácie občanskej spoločnosti alebo reprezentatívne združenia, aby som citovala samotný článok ich účasť na procese rozhodovania a povinnosť organizácií viesť otvorené, transparentný a pravidelný dialog s takýmito asociáciami. My už roky ako organizácia, ale aj kolektívne s mnohými ďalšími organizáciami, podobnými ako sú naše, riešime otázky toho, akú váhu má organizovaná občianská spoločnosť eh, v rozhodovacom procese na úrovni EÚ. Eh, predkladali sme odporúčania, reagovali sme v rámci verejných konzultácií. Naposledy sme patrili medzi tie organizácie, ktoré dokonca sformulovala politické a konkrétnejšie návrhy. A naozaj dúfame, že Tentokrát táto vízia občanov, občianstva sa rozšíri aj na tento rozmer kolektívnej účasti občanov cez organizáciu občianskej spoločnosti. Ak by to bolo potrebné, máme k dispozícii aj politickú správu s veľmi, veľmi konkrétnymi návrhmi, ktoré vychádzajú z našich skúseností cez Európsky rok dobrovoľnej práce, cez Európsky rok občanov. Vždy sme obhajovali dialog s občianskými združeniami a hnutiami a niektorí z vás to už poznáte, ale naozaj by sme ocenili a žiaľ, tu nie je nikto za komisiu, aby som mu položila otázku, ale dúfam, že sú tu zastupcovia, keď nie v paneli, tak eh, v pléne, aby som ich pozvala a vyjadrila obavu z toho, že tieto obavy, ktoré už rok opakujeme, Dúfam teda, že sa snáď premietnú do návrhov komisie, aby v eh, jej reakcii na konzultácie s občanmi. Ďakujem pekne. Ten kolega vedľa vás nie. OK, dobre. Žiadne otázky? Všetko je všetkým jasné, všetko sme vyriešili. Ste vynikajúce publikum, musím povedať. Vynikajúce publikum. Dobre, takže ďakujem pekne aj za vaše vyjadrenia. A teraz záverečné slovo. Dovolte privítať pani Kristínu Astolu, generálnu riaditeľku pre spravodlivosť spotrebiteľov a rodovú rovnosť z Európskej komisie. Takže pani Astola, máte slovo. Hľadala som, kde ste, ale som vás nevidel. Nech sa páči, máte slovo. Vážení poslanci, dámy a páni, ja som veľmi rada, že som v Európskom parlamente a že môžem mať záverečné slovo, vyjadriť závery k tomu, ako najviac využiť európske občianstvo, teda k téme, o ktorej ste dnes celý deň diskutovali. Toto je vynikajúci okamih na diskusiu spätnej väzby od občanov, reakcie na konzultácie a na eurobarometer a na to, aby sme sa zamysleli nad tým, ako posilniť, podporiť naše spoločné hodnoty, ako zlepšiť demokratickú participáciu a ako uľahčiť život našich spoluobčanov. Európsky občania nám hovoria, že chcú, aby boli vypočutí a že sa má spraviť viac preto, aby sa presadzovali európske hodnoty a práva. V aktuálnom kontexte je naozaj nutné obhajovať naše spoločné hodnoty, demokraciu, právny štát a základné ľudské práva, ako aj nediskrimináciu, inklúziu, toleranciu a rôznorodosť. Reakcia Európanov na naše konzultácie bola jasná. 9 z 10, to znamená 90 je presvedčených o tom, že je potrebné spraviť viac pre presadzovanie spoločných hodnot v školách, medzi mládežou v spoločnosti ako takej. To by malo byť spoločné úsilie všetkých dotknutých aktérov, teda členských štátov, ale aj miestnej regionálnej samozprávy. Táto má totiž k občanom najbližšie ako aj samozrejme na európskej úrovni, komisia, parlament a ďalšie inštitúcie. To žiadajú občania. To hovoria, keď s nimi konzultujeme. A preto musíme spraviť všetko, čo je v našich silách, aby sme im pomohli, aby mohli požívať v plnom rozsahu práva európskeho občianstva. Dobrou správou je to, že európsky občania dnes vedia viac o európskom občianstve, ako vedeli kedykoľvek predtým. Ale to nestačí, nemôžeme sa zastaviť. Ako povedala pani komisárka Jourová ráno vo svojom úvodnom prejave, Občianstvo to nie je len teoretická koncepcia. Dáva občanom konkrétne pôžitky. Byť európskym občanom by malo znamenať to, že človek sa cíti dobre všade v Únii. A musíme prijať konkrétnejšie kroky na dosiahnutie tohto cieľa. Často občania nemajú jasno vo svojich právach. To sme práve počuli v poslednom vystúpení. A ako občania ani nevždy vedia, čo majú robiť, keď ich práva nie sú rešpektované. Ešte stále sa potýkajú s problémami pri uplatňovaní svojich práv v praxi a veľmi často tieto problémy súvisia so zdlhavými postupmi a s tým, že nemajú dosť informácií. Potom tu vystáva otázka, ako uľahčiť život európskym občanom. Ja viem, že sa tu dnes hovorilo o dobrých, mnohých dobrých nápadoch, napríklad pomoc, informačná pomoc tým občanom, európskym občanom, ktorí sa chcú sadiť v inej krajine. Také praktické rady, čo všetko potrebujú vybaviť, aby sa mohli zaregistrovať. E, pomoc študentom e, pracujúcim a iným, ktorí žijú v EÚ. Prískum verejnej mienky svedčí o tom, že takáto pomoc má pozitívny dopad na hospodársky rast a prináša mnohé výhody členským štátom EÚ viac ako dve tretiny, 71% respondentov si myslia, že to prináša prospech ich vlastnej krajine. Voľný pohyb je právom EÚ, ktoré si európsky občania vážia najviac. Komisia spolupracuje s členskými štátmi preto, aby zabezpečila ešte lepšie fungovanie voľného pohybu pre prospech občanov, pre hospodársky rast a vyšenú zamestnanosť, ako aj v boji proti pretrvávajúcim výzvam. Podporujeme členské štáty, uplatňovali práva, a podporujeme miestnu regionálnu samozprávy, aby uplatňovali práva voľného pohybu, podporujeme aj výmenu osvedčených postupov. Táto komisia už priniesla konkrétne výsledky v oblasti európskeho občianstva cez nové pravidlá voľného obehu verejných listín a konzulárnej ochrany. Smernica o konzulárnej ochrane je prvým krokom, prvým dôležitým krokom na implementáciu práv občanov EÚ v tejto oblasti. Zaručí lepšiu ochranu v tretich štátoch, kde budú Európania a dostanú sa do situácie núdze. Eurobarometer poukazuje, a už sa to tu aj spomenulo, na to, že konzulárne práva ľudia až tak veľmi dobre nerozumejú, nevedia presne, čo to znamená a kedy, ako ich môžu použiť a tieto veci je potrebné občanom vysvetľovať, ako a kedy môžu požívať výhody tejto novej legislatívy. Dámy a páni, ja by som no, chcela ešte niekoľkými slovami sa vyjadriť k politickým právam. V správe komisie za roky 2014 eh, ohľadom voľ, európskych volieb sa ukazuje, že musíme posilniť eh, participáciu voličov na európskych voľbách. Musíme osloviť mladých ľudí, pre všetkých mladých ľudí a musíme začať už teraz, tak ako to zaznelo do poludnia, tak ako to povedala pani komisárka Jourova. Ak to chceme dosiahnuť, musíme poskytnúť lepšie informácie o tom, aké rôzne európske politiky existujú a čo prinášajú pre každodenný život ľudí. Ľudia e, to očakávajú. Musíme stimulovať záujem Európánov o svoje práva, európsku politiku. Ak sa nám to podarí, tak e, to povedie k aktívnejšej angažovanosti e, pred e, ďalšími voľbami. Politická legitimnosť tzv. Špicových kandidá- špičkových kandidátov alebo hlavných kandidátov je zlo- základnou zložkou týchto snách. A reforma volebného zákona z roku 72 to by to mala potvrdiť preto, ako sa aj dnes už o tom hovorilo, komisia podporuje Európsky parlament a jeho návrh o reforme e, volebného zákona. Je dôležité uľahčiť participáciu na európskych a komunálnych voľbách. 8, až 8 z 10 mobilných občanov, teda 80 tvrdia, že by sa ľahšie volilo ak by sa vo všetkých krajinách postupovalo rovnakým postupom. Mali by sme podporovať takéto osvedčené postupy, ktoré už v niektorých EU členských štátoch existujú. Komisia je vďačná za plodné diskusie, ktoré ste dnes mali, v ktorých zazneli nové nápady, v ktorých sa premietajú nápady občanov do praktických opatrení. Budeme na, tom, na týchto myšlienkach stavať a zakomponujeme ich do budúcich politík a predložíme ešte tento rok s konkrétnymi návrhmi aktivít v najbližšej správe o občianstve. Takže ďakujem pekne za vašu prácu, za vaše diskusie celodenné a určite nie som šťastná za to, z toho, že som tu nebola celý deň. Ďakujem pekne pani Astola za vaše vystúpenie, ktoré vlastne nebolo posledné. Sú to záverečné vystúpenia, ale budeme mať ešte e, uzatvárajúce vystúpenia. E, kolegyňa Cecilia Hickström, ktorá je predsedničkou výboru PETY, sa k nám vyjadrí v záverečnom slove. Ďakujem, Cecília. Ďakujem veľmi pekne za tieto milé slova. Keď tak, ako sme začali dnes ráno, rovnako aj na tú istú notu skončíme. Vážení pani poslanci, rečníci, účastníci, bolo Európskemu parlamentu potešením a cťou viesť toto stretnutie v našich priestoroch. Chcem sa poďakovať Európskej komisii a všetkým jej zástupcom štyrom výborov Európskeho parlamentu, ktorí sa zapojili do organizácie e, tohto zaujímavého podujatia. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým kolegom, odborníkom, predkladateľom petícií za to, že prispeli hodnotným spôsobom do dnešných diskusí. Dúfam, že e, budeme že sa budeme cítiť dostatočne inšpirovaní a že budeme dostatočne odvážni. A nájdeme odvahu, aby sme sa ďalej pasovali s ťažkými a často politicky citlivými témami, o ktorých sme dnes hovorili. Som veľmi rada, že tí kolegovia, ktorí nie sú vo výbore PETI, ale sú z iných výborov Európskeho parlamentu, mali dnes privilegium vypočuť si niektorých žiadateľov o petície, ktorí prišli a predložili do nášho výboru konkrétne problémy. Príspevok predkladateľov petícií je vynikajúcim zdrojom informácií pre nás ako zákonodárcov, a to vo všetkých výboroch tohto parlamentu. Ja ako predsednička výboru pre petície vás môžem uistiť, že spolu s vedúcimi útvarov, s vynikajúcim sekretariátom Budeme naďalej robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme komunikovali s občanmi a predkladateľmi petícií, aby sme im pomáhali čo najefektívnejšie. Niekto spomenul a citujem, čo tu vlastne dnes robíme. Riešime otázku práva na právo. Myslím si, že to je vynikajúco povedané. Niekedy vnímame občanov ako spotrebiteľov, a my, volení poslanci a politici na všetkých úrovniach, vnímame občanov ako voličov. Toto by sme mali zrušiť. My sme všetci občania. Možno my sme tí zvolení, zase niekedy inokedy sme spotrebiteľmi a niekedy sme predkladateľmi petícií, ale všetci sme občanmi. A my Politici by sme mali prestať hovoriť o voličoch a hovoriť o spoluobčanoch. Tak bude ten dialog oveľa zaujímavejší. A na záver by som sa ešte chcela vrátiť a poďakovať sa vám všetkým za to, že ste sa zúčastnili. Ďakujem za pozornosť a ďakujem za záujem, ktorý ste prejavili o to, ako úniové občianstvo funguje v praxi. Budeme v budúcich dňoch pokračovať v našom dialogu a dovolte ešte raz eh, poďak- vyjadriť úprimnú vďaku za vašu účasť, za vaše príspevky a neváhajte, obráťte sa na nás vždy, keď budete mať pocit, že Európsky parlament chcete na niečo upozorniť. Ďakujem pekne a prajem všetkým príjemný zvyšok popoludňa.